Kolegovia, navrhujem, aby sme začali. Navrhujem, aby sme eh, odsúhlasili nasledovné zmeny v programe. Nový bod 7a, štruktúrovaný dialog s komisárom Kingom, eh, sa doplnil do programu o 10. hodine 10. minúte. Preskúmanie a schválenie korigenda k návrhu Eulisa nariadenie spravodajkyne nemakovej to sa odkladá preskúmanie pozmeňovacích návrhov k iniciatíve humanitárnych víz. Tu je spravodajca López Aguilar, to sa odložilo. Ak nebudú žiadne námietky k takémuto zmenenému programu, budeme ho považovať týmto za schválený. Teraz ešte musíme odsúhlasiť zápisnice zo schôdzi z 11. júna 2018 a 2. júla 2018. Ďalšie zápisnice neboli zatiaľ preložené predložia sa na schválenie po tom, čo absolvujú preklad na najbližších schôdzach. Teraz začíname spoločnú rozpravu s výborom pre rozpočtovú kontrolu vytvorenie e, Úradu Európskej prokuratúry. Kolegyne, kolegovia, chcem vás privítať na tomto spoločnom stretnutí s kolegami e, z pridruženého výboru, pán Tarant, ktorý je podpredseda výboru KON, zastupuje výbor pre rozpočtovú kontrolu v nariadení Rady 2017-1939 e, e, bol vytvorený úrad Európskej prokuratúry ako opatrenie v rámci prehobenej spolupráce za právny základ je postavený na článku 86 zmluvy, pričom v súčasnosti komisia uvádza, že 22 členských štátov sa zatiaľ podiela na tejto spolupráci. Zatiaľ kompetencie prokuratúry sú obmedzené na prípady podvodu voči finančným záujmom EÚ. Európsky parlament sa podiela na postupe vytvorenia prokuratúry len postupom súhlasu. Bez toho, aby sme mali priamy dopad alebo možnosť priameho ovplyvnenia obsahu nástroja v uznesení alebo usmerneniach sme e, to e, taktiež e, napadli. Podľa komisie po troch rokoch Európska prokuratúra sa má ujať o funkcie do konca roka 2020 v tomto smere vykonávacie opatrenia pre výber a vymenúvanie Európskeho hlavného prokurátora a ďalších prokurátorov Ďalej je vývoj systému spracovania prípadov a celková logistická, administratíva, finančná agenda e, sa prejednajú a nastavia. V tomto smere chcem pripomenúť, že Európsky parlament vymenoval pána Antonia Murasa, talianského prokurátora, ako zástupcu, pričom hlavnou úlohou výberového panela bude vytvoriť e, zoznam, zružený zoznam kandidátov na post hlavného prokurátora EÚ a tiež vyhodnotiť kvalifikovanosť kandidátov na post európskych prokurátorov ešte predtým, ako ich rada vymenuje. Boli isté otázky, ktoré sa týkali kritérií, ktoré musia splňať tieto kandidáti, napríklad čo sa týka vekového kritéria, taktiež kombinácie mandátu. A teraz však dám slovo komisii. Ešte predtým by som však požiadala pána Taranda, či sa chce aj on vyjadriť na úvod. Mene výboru kont. Ďakujem. Dobrý deň. Bol som poverený zložitou úlohou nahradiť pani Gresle. Ako vieme, tá je ťažko nahraditeľná teda v jej mene by som rád predniesol niekoľko poznámok a potom eh, prejdeme ďalej, dáme slovo komisii. Tešíme sa, že máme možnosť absolvovať túto výmenu názorov o pokroku, ktorý bol dosiahnutý v budovaní Úradu Európskej prokuratúry. Tiež chceme ohlásiť, že v spoločnom liste výboru KONT a LIBE uvedieme všetky skutočnosti, teraz sa na tom pracuje. Chceme požiadať komisiu, aby revidovala rozpočtové aj administratívne plánovanie tohto úradu Európskej prokuratúry a tiež, aby nám písomne odpovedala a informovala nás o výsledkoch eh, tohto procesu. Je to preto, že nedávno nás upozornili na isté obavy, okrem iného zo strany zúčastnených členských štátov, že zdroje, ktoré sú naplánované na vytvorenie úradu Európskej prokuratúry, sú zrejme eh, nereálne nízke. Preto eh, sa k tomu vyjadrujeme. To sa týka aj delegovaných eh, prokurátorov a taktiež eh, súdnej pomoci a podobne. Tento problém ešte zhoršuje skutočnosť, že dva ďalšie členské štáty sa stali súčasťou tejto spolupráce od kedy bolo prijaté nariadenie a síce Malta a Holandsko, čo znamená, že ešte menej zdrojov bude v konečnom dôsledku k dispozícii pre každú zúčastnenú členskú krajinu. Výsledok revízie komisie sa môže prejednať na ďalšom spoločnom výbore eh, Libe Kont o niekoľko týždňov, ak to bude potrebné. To je všetko, čo som, poverený, čo som bol poverený uviezť na začiatku. Teraz eh, eh, ďakujeme, dám slovo komisii, pán Čonka. Zde je Just, nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca, sme tu dvaja ja a pani Hoffman za Olaf. Ak dovolíte, náskôr sa vyjadrím ja a potom e, kolegyňa. E, dobrý deň. Chcel by som sa zamerať vo svojom vystúpení na to, čo sme zatiaľ dosiahli v hľadanie pracovníka, taktiež v oblasti implementácie v kontexte rokovania členskými štátmi a pani Hoffman sa vyjadri k ďalším skutočnostiam, e, k rozpočtu, k smernici PIF a k nariadeniu a podobne. Ako ste správne uviedli, pani predsedajúca, na úvod, Európsky parlament bol zapojený do procesu tým, že poskytoval poradenstvo vo svojich e, uzneseniach a taktiež vymenoval pána Múru do panela, ktorý e, bude vyberať Európskeho hlavného prokurátora a tiež e, spracuje zoznam, už zoznam kandidátov a tiež E, spracuje popis práce Európskeho prokurátora na to, aby tento proces bol uľahčený, prebieha legislatívna činnosť na úrovni rady, kde sa zaoberá príslušná pracovná skupina návrhom komisie. Chcem vás informovať, že k návrhu komisie z 13. júla rada prijala operatívne pravidlá e, pre tento výberový panel na post Európskeho hlavného prokurátora a Európskej prokurátoru, tak ako to navrhla komisia. Komisia potom prijala aj ďalší návrh 31. júla, teda o niekoľko týždňov neskôr, k ďalšiemu vykonávaciemu rozhodnutiu rady, čo sa týka vymenovania členov tohto um, výberového panelu. Je tu zoznam 12 osôb, zahrňa to aj člena, ktorého ste navrhli vy, Európsky parlament, pán Antoniu Mura a dúfame, že rada príjme toto vykonávacie rozhodnutie, rozhodnutie rady onedlho, v priebehu mesiaca september, tak aby panel mohol začať pracovať na výbere čím skôr. Teda niekedy v priebehu novembra, dúfame. Nariadenie o EPPO požaduje, aby tento výberový panel e, vypracoval e, zložený zoznam vodných kandidátov na post hlavného prokurátora EÚ a tiež, e, aby vypracoval odôvodené stanovisko o kompetenciách kvalifikovanosti kandidátov na tieto posty. Na to samozrejme sa musí neskôr vypísať konanie. Už je to vo finálnej verzii Eh, máme to prekonzultované s parlamentom aj s radou. To budú eh, vymenovacie orgány pre post Európskeho hlavného prokurátora a tiež sme eh, túto revidovanú verziu nedávno zaslali aj rade, aj parlamentu. Očakávame, že mm, mm, sa to v priebehu septembra zverejní taktiež v úradnom vestníku, že je E, tento post e, na obsadenie e, čas totiž beží. Do marca budúceho roka je potrebné tento post obsadiť. To znamená, že sa to musí stihnúť, kým parlament začne predvolebnú prestávku. Tiež úzko spolupracujeme s členskými štátmi aj v kontexte expertnej skupiny komisie a EPPO. Tu sme sformulovali požiadavky na post európskych prokurátorov nie je to e, zatiaľ žiadne vypísané voľné miesto, je to popis práce, podobne ako v prípade Európskeho hlavného prokurátora sú tu popísané požiadavky, kvalifikácie potrebné na túto funkciu, keď členské štáty ohlásia, e, že je tento post e, voľný na obsadenie a potom budú mať povinnosť zaslať tri mená, tak aby výberový panel mohol z nich vybrať hodných kandidátov po tom, čo sa obsadí post hlavného prokurátora. A ešte posledná vec, ktorú chcem spomenúť, e, čo sa týka zamestnancov, aj tu sa e, finalizuje proces e, obsadenia posov dočasných a členov a taktiež riaditeľa. Ďalej, čo sa týka IT platformy a hodnotiacej skupiny, ako viete, komisia je poverená, až kým teda prokuratúra nezačne plne svoju činnosť podľa nariadenia tento proces riadite podľa článku 20 nariadenia o EPPO. Vytvorili sme expertnú skupinu a tu e, sú zoskupení zástupcovia jednotlivých členských štátov. 22 ich je spolu s Maltou a s Holandskom, ktorí sa nedávno stali súčasťou e, tejto spolupráce v posledných týždňoch. Zatiaľ prebehli tri stretnutia tejto expertnej skupiny. Štvrté stretnutie má prebehnúť na budúci týždeň. V tejto skupine prejednávame vykonávacie e, implementačné otázky. Na budúci týždeň sa chceme zamerať aj na vykonávacie opatrenia členských štátov samotných, tak aby sa e, vyhovelo právnym požiadavkám na EPP o prokuratúru a tiež, aby sme boli schopní monitorovať tento proces v najbližších dvoch rokoch, tak aby každý bol pripravený v rovnakom čase, keď sa spustí do prevádzky v plnej síle Európska prokuratúra, aby sme pomohli členským štátom, vytvorili sme IT platformu, ktorá umožňuje členským štátom vymieňať si praktické aj právne poznám, poznatky navzájom medzi sebou. Tiež poskytujeme aj my poradenstvo to, tejto IT platformy. Je to teda interaktívna platforma, ktorá umožňuje diskusie a tiež pomáha všetkým v implementačnom procese. A teraz, ak dovolíte, pani predsedajúca, dal by som priestor kolegyni Hoffmana, aby sa vyjadrila k tým zvyšným bodom. Ďakujem, Peter. Ďakujeme vám, pani predsedajúca. Ja by som rada nadviazala na to, čo Peter povedal a doplním ešte niekoľko ďalších informácií, čo sa týka podpory členským štátom v rokovaniach, ako implementovať jednotlivé prúdy. Celkom iste viete, že dôležitou súčasťou tohto procesu je smernica PIF, bolo to prejednané aj v Rade, vo výbore LIBE, vo výbore KONT. Členské štáty sú povinné transponovať do národnej legislatívy túto smernicu do júla budúceho roka, teda lehota e, je relatívne e, krátka. Cieľom smernice PIF je priblížiť definície a prístupkov, ktoré majú dopad na rozpočet EÚ a taktiež príslušné sankcie, ktoré sú stanovené v trestnej legislatíve členských štátov a tiež ďalšie prvky relevantné pre Európsku prokuratúru. Tiež je tam zadefinovaný súbor kompetencií v budúcej prokuratúry. V tomto smere komisia chce zorganizovať koncom oktobra expertnú schôdzu s členskými štátmi, aby sa vyhodnotil dosiahnutý pokrok v transpozícii tejto smernice v členských štátoch. Eh, aj tu je lehota relatívne krátka. Chceme poskytnúť členským štátom podporu v tomto procese. Teraz by som prešla tomu, čo načrtol pán Tarant a síce rozpočet prokuratúry. Viete, že na rozpočtu na rok 2019 komisia prijala v máji. Návrh obsahuje zatiaľ celkové prostriedky vo výške 4,9 milióna na prokuratúru, najmä na financovanie e, náboru nových pracovníkov. To sa začne v roku 2019 to sa týka aj európskych prokurátorov a veľký podiel týchto peňazí, 1,9 milióna, je tiež naplánovaných eh, na vývoj systému spracovania prípadov prokuratúry. To bude kľúčový nástroj na to, aby prokuratúra mohla efektívne fungovať. Pán Tarant, by eh, ste spomenuli aj pristúpenie Holandska a Malty k tejto spolupráci. To samozrejme komisiu veľmi potešilo, že tieto dve členské e, krajiny sa rozhodli e, stať súčasťou tejto spolupráce. Už teda máme 22 krajín a aktuálne vyhodnocujeme dopad tejto novej skutočnosti e, na personálne potreby a taktiež rozpočtové potreby prokuratúry. Tiež vaše ohlásenie, ktoré ste uviedli, bereme na vedomie, že sa chystáte zaslať spoločný list výborov LIBE a KONT komisii, čo sa týka rozpočtového a personálneho plánovania. My E, samozrejme podrobne e, preskúmame váš list a e, tiež sa budeme zaobrávať vašimi požiadavkami. Teraz prejdeme k ďalšej dôležitej otázke a síce sídlo Európskej prokuratúry. Aj tu už prebiehajú prípravné kroky. Komisia spolupracuje s luxemburskými orgánmi, tak aby Európska prokuratúra mala vhodné, primerané sídlo, aby mohla začať fungovať ich hneď od prvého dňa. Aj tu bol dosiahnutý veľmi významný pokrok v tejto veci. Možno viete, že luxemburské orgány ponúkli prokuratúre EPO budovu zdarma v úzkej blízkosti súdneho dvora. Je to budova známa pod názvom Veža B. Teraz sa to prejednáva na technickej úrovni a tiež chceme vyhodnotiť, aké funkčné potreby bude mať prokuratúra a nakoľko táto budova ktorú luxemburské orgány e, ponúkli, e, by splnila tieto požiadavky. Teda prebiehajú technické rokovania v súčasnosti. Ešte by som rada spomenula, ja som riaditeľkou OLAFu pre politickú oblasť budúcnosti, teda keď vznikne prokuratúra, e, my z OLAFu s ňou budeme úzko spolupracovať, takto je to stanovené aj v, v nariadení a komisia koncom maja predložila návrh, aby sa upravilo nariadenie o fungovaní OLAFu, aby OLAF bol pripravený aj vo pravidlách svojho fungovania na spoluprácu s EPO tak aby v nariadení boli všetky potrebné ustanovenia, aby efektívna spolupráca medzi OLAFom a EPO mohla prebiehať v budúcnosti. Komisia tiež navrhuje ďalšie veľmi presne zacielené zmeny v operatívnych pravidlách fungovania OLAFu, tak aby a jeho vyšetrovania boli ešte efektívnejšie a účinnejšie ako doposiaľ. Tešíme sa na úzku spoluprácu s parlamentom vo veci tohto návrhu. Ako viete, ako aj Peter spomenul, e, čas beží a boli by sme radi, keby teda v ideálnom prípade, ak by oba legislatívne orgány, parlament a rada to mohli uzavrieť predtým, ako parlament začne svoju predvolebnú prestávku, ale dovtedy ešte sa musia prijať významné kroky. Tešíme sa na úzkú spoluprácu s parlamentom. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem vám. Predtým, než dozdám slovo poslancom, aby sa vyjadrili, aby sa pýtali, chcela by som položiť aj pár otázok. Čo sa týka finančných a personálnych zdrojov, rozpočet, ktorý bol naplánovaný pre fungovanie PPO, bude stačiť? A ako komisia postupovala v to hodnotení, ako môže komisia vziať do úvahy účasť ďalších dodatočných štátov v rámci zosilnenej spolupráce. Čo sa týka webovania personálu podľa článku 22 nariadenia, ktoré stanuje vytvorenie EPPO, komisia po konzultácii z radova môže stanoviť e, úradníka, ktorý bude dočasným e, výkonným riaditeľom a ktorý bude vykonávať teda úlohy, ktoré náleží administratívnemu riaditeľovi. E, komisia zvážila túto možnosť a v takom prípade ten musí byť teda stanovený dočasný administratívny riaditeľ. Čo sa týka menovania hlavného európskeho prokurátora, aký je tam časový harmonogram, ako bude prebiehať e, tá, tento postup v zmysle článku 14. Predovšetkým komisia už ste začali pripravovať váš návrh, čo sa týka selekčného panelu a taktiež organizácia práce EPPO. Podľa článku 21 nariadenia Organizácia práce úradu EPPO bude riadená vnútornými procedurálnymi pravidlami a Európsky e, hlavný prokurátor bude teda vychádzať z vnútorných pravidel, ktoré budú schválené eh, kolegiom. Avšak hlavný eh, prokurátor nezačne vytvárať tieto pravidla úplne od nuly. Komisiu už máte pripravený nejaký návrh a pokiaľ áno, boli členské štáty zapojené do vašej práce? Ako bude Európsky parlament informovaný v tejto súvislosti? Toto boli moje otázky a teraz by som dozdala slovo ďalším kolegom, konkrétne pani Grisbeck z Libe. Ale chcem pripomenúť, že vo výbore Libe máme taký zvyk, že každý hovorí len dve minúty. Merci. Ďakujem, pani predsedajúca. Pokúsim sa o stručnosť. Spolu s kolegami samozrejme môžem povedať, že nás teší, že táto téma sa stala predmetom a takéto úzkej spolupráce. Už sa o to snažíme celé roky. Tiež e, mať teší, že sme dostali všetky informácie, ktoré nám poskytli naši dvaja hostia za komisiu a za OLAF. Teda veľmi stručne sa im chcem len poďakovať. Mám veľmi priamú otázku. E, je nás viacero aj v mojej politickej skupine, ktorí sa pýtame, a žiadame o to, aby sa prehlbili kompetencie v oblasti boja proti terorizmu a organizovanému zločinu. Aj pre Európsku prokuratúru v minulosti bol vypracovaný cestovný plán, Junckerová komisia ho predložila a vtedy sa ohlásilo, že sa zverejní oznámenie k možnému rozšíreniu právomoci pre Európsku prokuratúru v oblasti boja proti terorizmu. A to pripomínam vo všetkých členských štátoch predstavuje jednu z najhorúcejších tém v prieskumoch verejnej mienky, teda sektor bezpečnosti. Možno mi odpoviete, že na budúci týždeň eh, predseda komisie Juncker eh, predniesie prejav eh, o aktuálnom stave únie, ale ja si dovolím sa vás opýtať na to už teraz, či by ste nám mohli k tomu niečo povedať ešte pred týmto významným prejavom. Ďakujeme. E- teraz dostáva slovo pán Klint. Ďakujem. Ja mám dnes to potešenie, že ma tu sprevádzajú dve z mojich e, troch detí a štyri vnúčatá. Sú poprvýkrát v Bruseli a chcú sa pozrieť, ako pracujeme. A teraz budem hovoriť po nemecky, mojim rodným jazykom. Takže prosím, nasadte si sluchadla. Dnešná príležitosť je veľmi dôležitá, predovšetkým keď myslíme na občanov, a, toto, a to, čo mi rozprávali, keď som ich navštívil vo volebnom obvode, máme spoluprácu v trestoprávnych veciach už dlhú dobu. E, v poslednej dobe je, je toho viac. Netýka sa to len daňových otázok, ale aj napríklad aj tzv. virtuálnych mien, bitcoinov a tak ďalej. No a diskusia ktorá prebieha e, v súvislosti s nadchádzajúcim viacročným finančným rámcom, ukazuje, že v podstate bojujeme o každé euro, ktoré potrebujeme na vykonávanie našich úloh, ktoré chceme získať a preto je extrémne dôležité, aby finančné podvody, aby ich bolo menej. Takže vítam, že bude zapojené alebo vytvorené EPPO, aby sme zaručili, že konečne zaznamenáme nejaký pokrok. A bohužiaľ lutujem, že nie všetky členské štáty sa do toho chcú zapojiť, pretože pokiaľ by sa zapojili, tak by sme možno mali väčšiu možnosť e, už spoluprácu medzi EPP a OLAFom aby sme pre ňu mohli vytvoriť nejaký uspokojivý základ. Všetko, čo príde v budúcnosti, tak si myslím, že to nebude jednoduché. Nebude jednoduché tam stanoviť hranicu medzi prácou OLAFu a EPPO. OLAF môže niečo označiť za administratívnu chybu a EPPO to môže e, vidieť ako nejakú kriminálnu aktivitu, takže je treba, aby sme čo najrýchlejšie vytvorili nejaké, nejakú hranicu medzi prácou jednotlivých týchto agentúr a môžeme sa baviť o jednotlivých aspektoch, ale ja som si istý, že pokiaľ vieme, o čo nám ide, tak zaznamenáme pokrok. A je rozhodujúce, aby EPPO e, bolo úspešné, pretože naši občania nie sú radi, keď stále vytvárame nové agentúry, napriek tomu, že ich vytvorenie je oprávnené. A to, ten kritický postoj k Európskej únii e, je stále častejší v posledných rokoch a pozorujeme to, uvidíme to aj pri európskych voľbách a preto bude rozhodujúce, aby sme občanom ukázali, že EPPO pracuje v ich záujme a že to nie je len nejaký vymysel bruselskej byrokracie. Ďakujem. Ďakujeme, pán Klinc. A teraz pán Terry Cabras, náš kolega. Ďakujem. Ďakujem za tieto informácie. Ja som si pripravil 5 otázok, ale 3 z nich už do určitej miery boli zodpovedané, takže mám otázky už len dve. Vzhľadom na možné prepojenie medzi výkonnými pracovníkmi a prokurátormi v niektorých krajinách, alebo čo týka teda prípadne medzi exekutívou a prosek, prokurátorom, ako sa postavíme k otázke napríklad prokurátora, ktorý mal tzv. dva klobúky. Po druhé, aké sú tu výzvy pre PPO, čo sa týka členských štátov, ktorí sa nezúčastnia na tomto projekte. Toto sú moje dve krátke špecifické otázky. Ďakujem. Ďakujeme. A ďalej pán López Aguilar. Ďakujem vám tiež. Toto je veľmi relevantná záležitosť. A je to možno jeden z tých mála výdobytkov za trvanie tohto mandátu aj parlamentu, aj komisie. Európsky parlament nehrá tú najdôležitejšiu úlohu, pretože toto nie je bežný legislatívny postup, ale my sme si robili, alebo boli sme toto zapojení do celého tohto procesu, ktorý viedol k vytvoreniu Úradu Európskeho prokurátora. Diskutovalo sa o mnohých prvkoch. A teraz je na čase vyhodnotiť stratégiu a implementovať ju, spustiť ju. A v tomto zmysle je jasné, že si to vyžaduje spoluprácu medzi EPPO a členskými štátmi. A taktiež, že si musíme stanoviť špecifické ciele a priority v súvislosti s našimi cieľmi, ktoré v podstate opodstatňujú existenciu EPPO a síce boj proti podvodom, boj proti daňovým podvodom, predovšetkým takým podvodom, ktoré majú dopad na európsky rozpočet. Ja som bol spravodajcom pre smernicu PIF, to, je, to bola smernica o ochrane e, finančných e, záujmov EÚ e, prostriedkami trestného práva. A odsúhlasenie tejto smernice bolo predpokladom pre vytvorenie úradu EPPO a mňa by zaujímalo, ako to vyzerá so štruktúrou práce EPPO. Je dostatočná, aby sa zaručila spolupráca s členskými štátmi v rámci boja proti podvodom, ktoré majú dopad na európsky rozpočet. Ide tu veľmi, o veľmi veľa peňazí. Myslím, že nemusím hovoriť, že sme sa dohadovali o tom, koľko, aký má dopad, e, ako má dopad e, podvody z DPH. A teraz máme príležitosť pokročiť v rámci boja proti hospodárskej a finančnej kriminalite. A môžeme aj v praxi právo presadzovať účinnejšie aj v Únii, aj v jednotlivých členských štátoch. Takže potrebujeme hodnotenie našej stratégie ohľadom implementácie EPPO a zaujímalo by nás, ako to vidíte do najbližšej budúcnosti. Ďakujem. Ďakujeme. A posledným rečníkom je pani Kiniči. Samozrejme, opäť pravidlo Libe, že hovoríme len dva, min, dve minúty, pretože my v konte, my sme liberáli, ale tu sme teraz v Libe. Máte slovo. Ďakujem za slovo. Taktiež ďakujem predsednička predsedovi, ďakujem aj predstaviteľom komisie, predstaviteľke OLAF, aj predstaviteľovi DG Just. Ja taktiež som náhradničkou vo výbore KONT a my sme poslali list, v ktorom sme žiadali o riadny rozpočet, čo sa týka zdrojov, pretože všetkým personálnych zdrojov úradu EPPO, pretože ten bude brániť finančné záujmy EÚ a je treba samozrejme riadne odmeniť aj všetkých aktérov. Ja by som sa chcela opýtať našich hostí, ako to bude vyzerať so špecifickými modalitami, napríklad čo týka personálnych zdrojov, aby sa zaručila spolupráca s Europolom a Eurojustom. Ďalšia téma. Sme radi, že sa pridali k EPPO ďalšie, alebo v rámci zosilnej spolupráce ďalšie dve krajiny. A toto je predovšetkým otázka pre pani Hoffman, riaditeľku z OLAFu, aké zdroje má OLAF v dispozícii na to, aby mohol spolupracovať s národnými daňovými orgánmi, alebo pardon, s národnou prokurátorou. Toto sú moje otázky a rešpektovala som tie dve minúty, ktoré ste mi pridelili. Ďakujem. Teraz komisia, prosím, vyjadrite sa k tým hlavným otázkam a tie zvyšné môžete odpovedať, odpovedať písomne. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj za tieto otázky. Vyjadrím sa k niektorým a Peter Čonka ma potom doplní. Pokiaľ máte ešte nejaké písomné otázky, tak my vám taktiež na ne môžeme odpovedať. Vrátim sa k tej otázke, ktorá vás veľmi zaujíma konkrétne k zdrojom finančným a personálnym pre EPPO, či sú dostačujúce. Komisia vypracovala návrh pre rozpočet na rok 2019 a teraz sa o ňom bude rokovať s rozpočtovými orgánmi, s radou a s parlamentom. A taktiež by komisia si prijala, keďže to naša vlajková loď, naša hlavná iniciatíva, by sme si prijali, aby EPO fungovalo účinne. Takže uvidíme, ako dopadnú rokovania. Ako som povedala, komisia taktiež zoberie do úvahy to, že by Malta alebo zoberie do úvahy to, že Malta a Holandsko taktiež pristúpili tejto spolupráci. Hovorili ste o tom e, dočasnom administratívnom riaditeľovi. Už je ten proces skoro hotový, takže čo skoro budeme vedieť, to bude táto osoba. Komisia už takmer tento postup dokončila. Ďalšia vec. Pán Tarant povedal, Alebo prepašte, bol to pán Terry vraz. Čo sa týka otázky tých delegovaných prokurátorov v členských štátoch, ktorí môžu zaručiť nezávislosť, v rámci nariadenia aj PPO sú pravidla stanovené jasne. A pokiaľ títo prokurátori konajú v mene EPPO, tak sú nezávislí a sú pod zaštitou EPPO. A ako Peter už vysvetlil, taktiež o tom diskutujeme s členskými štátmi ako to urobiť konkrétne s pozíciou delegovaných prokurátorov, takže neustále vedieme dialog s členskými štátmi a samozrejme hovoríme o tých otázkach, o ktorých ste hovorili vy. Pani Kiniči hovorila taktiež o spolupráci s Europolom a ďalšími agentúrami. Toto je jedna z víziev do budúcnosti, pretože máme tu viacerých aktérov v tejto oblasti. EPPO, OLAF, Europol, Eurojust a my sme si toho plne vedomí Budeme sa snažiť, čo to len pôjde, aby sme zaručili riadnu spoluprácu medzi týmito agentúrami. A môžem vám povedať, že pán Billy Itala, náš nový generálny riaditeľ, sa stretne s pani De Bolle, rediteľkou Europolu v septembri, aby zaručili aj naďalej dobrú spoluprácu medzi týmito agentúrami. A pán Klinc, áno, plne s vami súhlasím, je škoda, že nie všetky členské štáty sa na tom zúčastnia. Komisia na to ďalej pracuje, snaží sa presvedčiť ďalšie členské štáty. A nie je to jednoduché mať tu takéto vyhranenie práce medzi jednotlivými agentúrami, ale komisia môže vypracovať návrh na zmenu kompetencií Europolu, aby sme mali k dispozícii príslušné nástroje na spoluprácu, ale tieto agentúry vždy budú pripravené a ochotné spolupracovať. OLAF je ochotný spolupracovať s EPPO, aby sme zaručili jeho úspech, boj proti podvodom naďalej v EÚ relatívne prekvita, takže sa budeme snažiť to zmeniť. A teraz odozdám slovo Petrovi. Ďakujem, Margareta. Ja nie som pani Schröder, ja som Peter Čonka a určite nie som ani taký pekný, ani taký mudrý ako ona. Ale môžem povedať pár vecí k tomu, čo povedala Margareta. Čo sa týka záruky nezávislosti európskych delegovaných prokurátorov, je tu e, veľmi prísne stanovený rámec v nariadení o EPPO, ktorý sa týka týchto delegovaných prokurátorov. Dokonca pokiaľ majú dvojitú pozíciu, tak musia byť veľmi nezávislí. Sú tam určité záruky, ktoré zaručia jeho nezávislosť. Napríklad pokiaľ by tam bolo nejaké podozrenie na konflikt záujmov, tak sa to môže riešiť aj na centrálnej úrovni v nejakých vynimočných situáciách. Taktiež máme zábezpeky predpisoch pre zamestnancov ohľadom napríklad vyplácania eh, mzdy, tak aby sa zaručilo, že táto osoba, pokiaľ bude pracovať na európskych spisoch, bude naďalej nezávislá, napriek tomu, že si ponechá aj svoju národnú úlohu. Takže myslím si, tie zábezpeky v texte sú dostatočné. Pán Terik raz hovoril o tom prepojení medzi Národným prokurátorom a, Európskym prokurátorom. Tam nebude nejaký konflikt, pretože v podstate títo ľudia sú chrbticou celého systému. Otázka pána Lópeza Aguilara. Ako zaručíme, že to bude účinne fungovať v členských štátoch? Áno, ide tu o veľa. My sme zapojili členské štáty od prvého dňa do praktickej implementácie. Spolupracujeme s nimi často sledujeme proces implementácie na európskej a národnej úrovni a určite aj zaručíme, že budú venovať dostatočný čas a zdroje implementácie, implementácii a že menujú správnych ľudí, najprv ako kandidátov na európskeho prokurátora a potom na úrad eh, delegovaných prokurátorov. Posledná vec, budem hovoriť po francúzsky. Odpoviem na otázku pani Grisbe, ktorú, ktorú tešia pokroky dosiahnuté, ale tiež rada by videla aj rozšírenie právomoci Európskej prokuratúry v oblasti proti terorizmu. Je to naozaj priorita pre niektoré členské štáty, aj váš členský štát a komisia stanovila uh, už v prejave minulého uh, minulý rok prejave pána Junkera e, do roka 2025, že sa to rozšíri. Toto oznámenie sa zverejní na budúci týždeň a budú tam objasnené e, e, rôzne aspekty prošenej spolupráce, cezhraničnej spolupráce v boji proti terorizmu, najmä osobitne sa budeme vyjadrovať eh, k oblastiam, ktorých by Európska prokuratúra mohla priniesť eh, pokrok. V tomto oznámení jasne popíšeme, prečo Európska prokuratúra by bola vhodným riešením na posilnenie boja proti cezhraničnému terorizmu. Ďakujem. Eh, Ešte otázka, ktorá sa týka spolupráce s nezúčastnenými krajinami, teda s krajinami, ktoré nie sú súčasťou spolupráce. Šesť členských štátov možno 5, čo skoro e, budem mimo tejto rozšírenej spolupráce a s nimi budeme musieť nájsť nejaký model. Spolupráce máme už rozpracovaný dosť podrobný mechanizmus spolupráce, najmä v nariadení o prokuratúre s podporou Eurojustu. Je to naplánované spolu s podporou OLAFu, tak aby mechanizmy mimo Európskej prokuratúry boli rovnako využité, aby boli zapojené tieto krajiny. Isté, že tieto krajiny musia uznať e, pravidla e, úprimnej spolupráce. To je samozrejme jeden z princípov e, spolupráce v rámci EÚ, taktiež v oblasti súdnej spolupráce budú spolupracovať s Európskou prokuratúrou, budú viazaní in, istými podmienkami, budú musieť, dajme tomu, uznať žiadosti o poskytnutie informácií, o vstup do databáz, taktiež e, akékoľvek iné formy spolupráce, o ktoré prokuratúra požiada. Teda čoskoro vypracujeme právny rámec spolupráce s týmito krajinami, už je preto vytvorený aj základ v nariadení. Niektoré členské štáty chcú zajť o niečo ďalej. Uvidíme, ako sa to ošetrí v legislatíve. Myslím, že nariadenie nám dáva dostatočný priestor much. Uh, now I would like to ask uh, Mr. weber uh, from the Council Presidency, would you like to, to use the floor? Takže pán Výbor za predsedníctvo rady, chcete sa vyjadriť na jednu minútu? Yes, thank you, Madam President. And good morning to all. Áno, ďakujem pani predsednička, prajem všetkým dobré ráno. Iba v krátkosti predstavím dve témy o ktorých sa aktuálne diskutuje v rade. V prvom rade je to voľné miesto pre eh, hlavného generálneho prokurátora EÚ. Pracujeme na spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu a rady o, eh, o vymenovaní eh, prokurátora. Kandidát by mal mať mandát 7 rokov, ktorý je obnoviteľný a bude pôsobiť na tomto mieste, až dokým nedosiahne e, vek odchodu do dôchodku, teda do posledného mesiaca, kedy dosiahne 70 rokov. E, bude to právne záväzné rozhodnutie, toto e, vyhlásenie vymenovanie prokuratúra. A rozšírenie vekového limitu Eh, nad hranicu 66 rokov eh, bude udelené, pretože je to potrebné pre pozíciu prokurátora. V súčasnosti druhá téma, na ktorej pracujeme, je výberový panel. Počas eh, leta sme dostali návrh komisie a pokiaľ všetko pôjde podľa plánu, e, budeme ho preberať na Koreperi 12. septembra, čo je budúci týždeň. A po prijatí zo strany rady môžeme vytvoriť tento panel. Takže to je všetko, čo som vám chcel povedať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Chcela by som vás ubezpečiť, že táto debata bude pokračovať na zásadnutí koordinátorov v toto popoludne dnes. Preberieme aj spojený list Libe a Kont, ako už bolo spomenuté. Ďakujem veľmi pekne za spolupredsedanie to, tejto časti zasadnutia. A teraz sa presunieme k ďalšiemu bodu. Vážení kolegovia, ako isto viete, 13. júna 2018 komisia prijala návrh na nariadenie, ktoré vytvára odlišné riadenie hraníc ako súčasť legislatívneho palika, ktorý je spojený s ďalším viacročným eh, rámcom. V pondelok sme si vypočuli Komisiu pre interný bezpečnostný fond a dnes sa sústredíme na Fond pre azyl a integ- e, migráciu a e, integrovan- e, Fond pre integrované riadenie hraníc čo je teda pod kompetenciou LIBE. A ďalej si vypočujeme stanovisko k nástroju finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly Tania Fajon bude spravodajkňou, e, e, rovnako ako Miriam Dali a Jeron Lenners bude tiež spravodajca konkrétne pre e, podporu na vybavenie na celné kontroly. Ďalej bude hovoriť Francesco Gacelo Meskiris z DG Home a zastupiteľ Digitax, ktorí e, predstavia nové nástroje, ktoré navrhuje komisia a ďalej budú pripravení na to, aby reagovali na vaše otázky. Pán Gacelu, máte slovo maximálne na 10 minút, aby ste predstavili konkrétny fond. Ďakujem veľmi pekne za možnosť prezentovať E, túto prácu. Budem veľmi stručný, pretože mám málo času a budem pripravený na to, aby som reagoval na vaše otázky. E, nech sa páči, poprosím ďalšiu snímku na prezentácii. E, takže poučili sme sa na základe hodnotení, ktoré boli uskutočnené a ktoré boli odprezentované v parlamente a ponaučenia zo súčasných a minulých fondov sú nasledovné. Teda, čo sa týka rozsahu, je to správne, sústredíme e, finančnú podporu na správne miesta, ale urobili sme isté chyby, nebol tu, e, bol tu nedostatok flexibility, e, jednotlivé nástroje neboli dostatočne koordinované, potrebujeme zjednodušenie, a rovnako potrebujeme jasnejšie monitorovanie a hodnotenie, ktoré je zrozumiteľné pre členské štáty. Dám vám iba jeden príklad. A najjednoduchší nedostatok, alebo najdôležitejší nedostatok, ktorý je najjednoduchšie pochopiteľný, teda nedostatok flexibility. Robili sme alokáciu fondov na základe údajov z rokov 2010 až 2012 na rok 2014, ale Eh, prišla migrantská kríza v rokoch 2015, 16 a 17 a tieto alokácie boli pridelené nesprávnym členským štátom. Teda mali sme založiť tieto čísla na všetkých rokoch, ale eh, tieto roky, ktoré sme používali 2010 až 2012, eh, nereflektovali vtedajšiu situáciu. Ďalej, keď členský štát dostane e, alokované fondy, e, prideli ich na prvý rok na svoje priority a následne, ak majú iné priority, nemôžu prispôsobiť túto alokáciu. Takže toto je to, čo sme sa poučili z minulosti. Poprosím ďalší snímok. Ďalej alokácia na migráciu. Vidíte tu fond v tmavo, tmavo-zelená časť predstavuje 10 miliard eur. V súčasnosti je to približne 2 miliardy, to bolo teda pôvodne navrhované, ale následne bola táto suma navýšená. Je to teda zásadné navýšenie, 2,5 e, násobné navýšenie pôvodného fondu. Vidíte tiež alokáciu pre agentúry, pre centrálne agentúry, pre agentúry pre azyl a migráciu. Je to 865 miliónov eur. Zatiaľ čo agentúry pre hranice, napríklad Frontex, dostanú sumu, ktorú vidíte. O tomto budeme diskutovať neskôr. To bude približne 12 miliard eur. Ďalšie špecifické ciele sú podobné ako v minulosti. Sústredíme sa na tri hlavné oblasti. Chceme sa uistiť, že dosiahneme spoločný, jednotný a harmonizovaný systém azylu pre Európu. Ďalej podporujeme legálnu migráciu, presídlenie a akékoľvek opatrenia, aby bola posilnená legálna migrácia a tiež sa chceme sústrediť na boj proti nelegálnej migrácii v spolupráci s tretimi krajinami. Ďalej, ako to urobíme? Urobíme niekoľko konkrétnych vecí, budú to napríklad paušálne sumy, ktoré využijeme na alokáciu na tieto účely. Ďalej budeme využívať uh, dobrovoľný, ale aj nutený návrat, napríklad vzdelávaním, monitorovaním. Samozrejme, zatiaľ čo budeme rešpektovať ľudské práva, dôstojnosť, ďalej e, sa pokúsime zefektívniť e, žiadosti o azyl v členských štátoch. Ďalej, Typicky hovoríme o tom, že musíme byť koherentnejší, že, sa, že musíme viac spolupracovať, ale tu chceme zdôrazniť, že migrácia a integrácia je začlenená aj v iných nástrojoch, ktoré využívajú významnejšie finančné prostriedky v našom rozpočte. Sú dôle, tieto aspekty sú zohľadnené napríklad v štruktúrálnych fondoch. Ďalej máme aj externé nástroje, ktoré navrhuje eh, komisia a ktoré sú veľmi významné v oblasti riadenia hraníc a v oblasti migrácie. Uvedomujeme si, že v prostriedky vo Fonde pre azyl a migráciu nie sú dostatočné na to, aby pokryli všetky potreby eh, súčasnej situácie. Napriek tomu, že sme teda zvýšili prostriedky na eh, externé nástroje pre azyl a migráciu a pre tento fond, zahrňame dostatok opatrení na to, aby eh, sme podporili aj e, externé opatrenia v iných krajinách. Ak teda členský štát nemá nástroje na to, aby vykonal opatrenie v tretej krajine, môže tak urobiť, ale bude to ako keby až v druhej línii. Ďalej poprosím ďalšiu snímku. Od zainteresovaných strán sme často dostali otázku, ak ste sa teda e, ubezpečili, že integrácia je e, pokrytá týmto fondom, ale a ak sa mu zároveň budú venovať aj iné fondy, ako to rozdelíte, ako, ako bude jasné, kde sú koho kompetencie. E, veľmi dlho sme nad tým uvažovali a v podstate toto rozdelenie závisí od povahy jednotlivých aktivít. Nemýlme si to s načasovaním. Azyl sa bude venovať skorej integrácii, teda e, obdobiu niekoľkých mesiacov a opatrení, ktoré sú nutné v týchto prvých mesiacoch. Sú to opatrenia potrebné pre e, utečencov na to, aby sa integrovali. Niekedy je to 6 mesiacov, niekedy je to rok, závisí to od človeka, závisí to od jednotlivca. Závisí to teda od povahy aktivít, je to vzdelávanie v jazyku, ďalšej podpora, ďalej podpora nejakých sociálnych schopností a podobne. Tieto opatrenia e, budú prvé a ďalej Európsky sociálny fond bude podporovať opatrenia, ktoré súvisia so zapojením sa na trh práce. Samozrejme, niekedy e, sa môžu e, tieto opatrenia prekrývať a členský štát môže, nemusí mať takéto priority, ale môže mať iné, môže mať národné priority, ktoré sú špecifickejšie a preto e, je dôležité, aby bolo možné zasiahnuť. Napríklad niektoré kategórie ľudí by neboli pokryté takýmito opatreniami v danom členskom štáte. Preto je teda dôležité jasne vymenovať aktivity, ktoré budú podporované v oblasti integrácie ďalší snímok. Ubezpečíme sa, aby agentúry hrali dôležitejšiu rolu, čo sa týka v programovaní, implementovaní a monitorovaní národných fondov a ich implementácií. Ďalej, e, tu ukončím e, prezentáciu o tomto nástroji. Snažíme sa, aby sme mali čo najviac flexibility a navrhujeme, aby iba 50 E, alokovaných prostriedkov bolo daných e, členskému štátu na začiatku obdobia. 10 alokovaných prostriedkov bude odovzdaných v roku 2024 na základe nových štatistík a nových dát, ktoré budú reflektovať praktickú situáciu a zvyšných 40 bude alokovaných každé 2 roky počas celého obdobia na podporu aktuálnych priorít Napríklad e, budeme potrebovať napríklad ambicioznejší program na integráciu a na to bude využitých týchto 40 Je to dôležité, pretože nebudeme schopní ak, ak to neurobíme, e, nebudeme schopní e, riešiť nedostatky záchodu. Nemôžeme v roku 2025 konať na základe štatistík, ktoré sú z roku 2018, 2019 alebo 2020. Budem ešte potrebovať 2 minúty, takže bude to trvať 11 minút. Poprosím ďalšie snímky. Je to Fond pre integrované riadenie hraníc, nástroj na podporu riadenia hraníc a víz a ďalej nástroj na podporu vybavenia colných kontrol, tomu sa budem venovať neskôr. Takže máme dva ciele, je to podpora európskeho integrovaného riadenia hraníc, Ďalej ide o veľmi konkrétne a hmatateľné veci. E, ide o vybavenie napríklad helikoptéry na kontrolu hraníc. Ďalej sú veľmi dôležité IT systémy a interoperabilita a modernizácia politiky. Tu sa snažíme zdôrazniť e, spoluprácu, ktorá je e, nevyhnutná. E, určite zrejme už viete, že európskym hranicám sa venuje agentúra a aj členské štáty. Cez tieto nástroje nebudeme financovať agentúry, ale členské štáty, čiže budeme dávať podporu členským štátom, aby strážili svoje hranice. Agentúra bude veľmi potrebná a bude potrebná predovšetkým pri implementácii a pri monitorovaní fondov. Ďalej, IT systémy. E, k tomuto už sme dostali množstvo otázok, kto ich bude financovať. Teda ide o centrálne komponenty a národné komponenty. Tie centrálne budú financované cez EULISA, a národné komponenty budú financované cez naše fondy. Čo sa týka malých súčastí, pripojení malých IT systémov, ktoré súvisia s fondom vnútornej bezpečnosti, budú financované cez tento fond. Poprosím ďalšie snímky. Toto už sme navrhovali, zopakujem to iba v krátkosti je to rovnaký prístup, aký sme podporovali pri, pri fonde pre azyl a migráciu, teda 50 rozpočtu dáme v roku 2021 členským štátom na základe štatistík z roku 2017, 18, 19. 10 odovzdáme členským štátom v roku 2025 na základe údajov z roku 2022, 2023, 2024, aby sme boli čo najbližšie k realite a ďalej e, odovzdáme 40 e, a tie budú alekované záchodu na jednotlivé e, priority rok po roku. Ďalej poprosím ďalší snímok. Toto som už vysvetlil, netreba sa tomu venovať. Tu hovoríme o zlepšeniach e, v oblasti fondov, ide o viac e, financií, ide o viac flexibility, zavádzame viac kondicionalit, čo určite tento výbor privíta. Snažíme sa podporiť, aby e, prebehlo aj, prebehlo aj šengenské hodnotenie. Dodatočné fondy budú pridelené a platby nebudú môcť byť zadržané e, iba vtedy, ak, bude, ak dojde k porušeniu základných alebo ľudských práv. Ďalej na tom intenzívne pracujeme, chystáme to zaviesť aj v prípade nástroju ANF, to už existuje. V nástroji e, IBM taktiež chceme obmedziť operatívnu podporu, čo sa týka financovania a e, personálnych nákladov, nákladu na údržbu. To je dôležité, tak aby informačné systémy a celé vybavenie bolo funkčné, aktualizované. Toto bude e, stanovené na 30 a ďalej lepšie zosúladenie so všetkými ďalšími nástrojmi, napríklad štrukturálne fondy Máme spoločné nariadenie o ustanoveniach e, pre všetky tieto nástroje. Ešte na záver chceme navrhnúť vyššiu mieru spolufinancovania pre viacero oblasti, ktorých Európska únia má osobitný záujem podpory. To som už uviedol. Tu sú vedené dôvody, prečo vlastne navrhujeme vytvorenie tohto nástroja a síce chceme rýchlejšie reagovať na situáciu priamo v teréne, tak aby členské štáty mohli presúvať prostriedky na prioritné oblasti, aby bolo možné taktiež flexibilne využívať eh, aspekty, ktoré sú predmetom spoločného riadenia. To som už tiež priblížil ďalej. Zjednodušenie je dôležité. Uvediem niekoľko príkladov, ako presne chceme zvýšiť mieru zjednodušenia. Chceme znížiť revíziu národných programov. To je uh, veľmi tvrdý oriešok pre členské štáty. Vždy taktiež chceme eh, zaviesť eh, súbor zjednodušených eh, a pravidel, taktiež nie je potrebné, aby vymenovací orgán za každým zasahoval do procesu. Ďalej, tu je diagram toho, koľko, návrho, koľko nástrojov prispieva k riešeniu problému migrácie. Prepačte, naozaj to musíme ukončiť. Nemáme dostatok času. Čakáme komisára Kinga o 8 minút nebudú mať priestor kolegovia. Dobre, takže teraz e, sa obraciam na pani Perolat. Tá nám priblíži návrh komisie prosím neviac ako dve minúty. Ďakujem. Ja by som rada uviedla, že navrhujeme úplne nový osobitný fond, ktorý je súčasťou fondu pre riadenie hraníc, aby sme reagovali na potreby, ktoré e, členské štáty sformulovali, aby sa pomohlo financovaniu pohraničného vybavenia, taktiež aby sa všetci mohli vykonávať kontroly tovarov, ktoré prekračujú externé hranice EÚ. Vytvorenie takéhoto fondu, ktorý je odlišný od colného fondu, spočíva v tom, aby sme zohľadnili aktuálnu nerovnováhu eh, v vykonávaní týchto kontrol. Eh, to súvisí nielen s geografickými rozdielmi medzi členskými štátmi, ale tiež to súvisí s tým, eh, že členské štáty majú odlišné míry vybavenia a odlišné zdroje k dispozícii. Chceme sa zamerať na výkon colných kontrol, hraničných kontrol. Chceme E, primerane financovať e, kontrolné vybavenie a chceme tiež e, predchádzať presúvaniu tovarov na tie najmenej chránené body v hraniciach. Ďalej, druhé rameno integrovaného fondu na priadenie hraníc to skutočne prispieje k tomu, aby sme zaistili efektívne riadenie hranice. Ďalej, druhá časť mojej prezentácie. Chceme aby bolo viditeľné, čo všetko je zahrnuté v tomto nástroji. Všeobecným cieľom tohto fondu ide o 1,3 miliardy celkovo v priebehu 7 rokov. Cieľom je podporiť colnú úniu, colné orgány, aby sme dokázali chrániť finančné hospodárske záujmy únie a členských štátov, zajistiť bezpečnosť chrániť úniu pred neférovým, nelegálnym obchodom, pričom zároveň chceme tiež uľahčiť legitímnu podnikateľskú činnosť. Osobitným cieľom je, že tento fond chce financovať nákup, údržbu a aktualizáciu relevantných a špičkových relevantných druhov vybavenia celných kontrol. Konkrétne máme na mysli neintruzívne formy Eh, detekcie, ako napríklad eh, eh, rengény, skanery, taktiež integrované systémy mobilné laboratória na analýzu tovarov a nechceme, aby sa to prekrývalo s analýzou tovarov, ktorú popísal Francisco na základe hraničných a vízových pravidel. Nechceme financovať vozidlá, IT systémy, to pokrýva colný program. Eh, účasti, účastníci tohto nástroja budú iba členské štáty, nie kandidátske krajiny, žiadne ďalšie krajiny. A na to, aby sme dokázali tento fond pokryť prostriedkami, chceme najskôr pristúpiť k vyhodnoteniu potrieb členských štátov podľa eh, jednotlivých druhov a v rámci postupu komitológie chceme vytvoriť pracovné programy na to, aby sme mohli tieto prostriedky e, poskytnúť do fondu. Vyhodnotenie potrieb bude veľmi dôležité, pretože na základe toho sa prostriedky vyčlenia jednotlivým členským štátom podľa druhu hranice a tiež chceme vyhodnotiť tieto e, potreby pre každý jeden druh hranice. Každá hranica totiž má svoje osobitosti, vyžaduje si rozličné vybavenie, a preto chceme e, zohľadniť eh, aj pozemské, eh, pozemné hranice, taktiež prístavné hranice, ehm, prístavy teda prímorské, ďalej letiska, ale aj poštové hranice tiež. Eh, ešte posledná informácia, prepojenie medzi tým, čo umožňuje integrovaný spôsob riadenia hraníc, to sa týka len nákupu, údržby, aktualizácie, vybavenia pre colné kontroly a tento colný program, ktorý sa využije na všetky formy spolupráce, ktoré sú potrebné, najmä na vyhodnotenie potrieb, usmernení, taktiež eh, výmeny osvedčených postupov. Eh, to je všetko. Ďakujem. Ďakujeme. Chcem ubezpečiť komisiu, že sekretariát nášho výboru rozdá PowerPointové prezentácie všetkým kolegom po výbore a dá ich k dispozícii všetkým zainteresovaným osobám. Týmto chceme privítať medzi nami pána komisára Kinga a dávam ešte s jeho dovolením slovo spravodajcom. Pani Dali, nech sa páči. Ďakujem. Ja vystúpim aj v mene pani Tane Fajon a zareagujem aj na prezentácie komisie, najskôr Fond pre azyl a migráciu, to som ja spravodajkyňou. Tento fond podľa nás eh, je prostriedkom, ktorý nám pomôže nájsť tie najefektívnejšie spôsoby, ako podporovať členské štáty a tiež aktérov v práci eh, na potrebách žiadateľov azyl a migrantov. 10 miliard eur oproti 3 miliardám eur z minulosti, to je pozitívny krok. Toto navýšenie totiž môže pomôcť Európskej únii aj členským štátom plniť eh, záväzky je to teda veľmi dôležité, aby tento azylový migračný fond nestratil svoje primárne cieľa a síce solidaritu. Vzhľadom na to, že čas je obmedzený, chcem položiť priamo niekoľko otázok komisii. Solidarita je teda jedné z cieľov, je to dôležitá norma, ale chcela by som od komisie počuť, prečo tento princíp zásada solidarity už nie je hlavným cieľom tohto fondu. Ďalšia téma, či by sa komisia mohla podrobnejšie vyjadriť k tomu, ako tento návrh môže zaistiť dostatočnú mieru financovania pre všetky ciele vo všetkých členských štátoch a tiež, či by sa nemalo zvážiť minimálne percento pre každý jeden, každý jeden z týchto cieľov. Ďalej, um, prostriedky, ktoré sa míňajú mimo Európskej únie, či sa komisia môže vyjadriť, prečo sa peniaze z ehm, presúvajú do tretich krajín, keďže existujú na to iné určené nástroje. A ďalej eh, ukazovatele eh, výkonnosti. Toto všetko sú kvantitatívne ukazovatele. Nemala by komisia zvážiť kvalitatívnejší prístup tým, že napríklad zohľadní eh, čísla zamestnanosti, ďalej počty detí, utečencov, nakoľko hodia do škôl, taktiež ako komisia chce kontrolovať výdavky a implementáciu plánov podľa IMF a tiež ako komisia chce informovať pravidelne parlament o týchto veciach. Teším sa na e, to, že budeme úzko spolupracovať s kolegami na tejto oblasti aj s so ostatnými tenevými spravodajcami a tiež sa tešíme na odpovede komisie. A teraz, ak dovolíte, pani predsedajúca, ešte by som predniesla slova v mene kolegyne Tane Fajon, Žiaľ, pani Fajon sa nemôže zúčastniť dnešnej schôdze. Teda položím niekoľko otázok komisii aj v jej mene. Pani Fajon a ja sa domnievame, že tieto nástroje sú mimoriadne dôležité pre Európsku úniu aj pre našich občanov, keďže um, operácie vlastne sú pretavením našej politiky do praxe a ako spravodajkynia pani Fajon chce pozorne preskúmať návrh komisie Chce sa eh, postarať o to, aby tieto kroky boli v súlade s tým, eh, čo od nás očakávajú naši občania vzhľadom na rozlišné a rozsiahle nástroje, ktoré existujú pre externé kroky. Chcela by sa kolegyňa opýtať komisie, prečo komisia má v pláne financovať aj eh, konkrétne kroky v tretích krajinách z tohto nástroja, ktorý je určený na interné kroky, interné politiky. Je to horizontálna otázka, spomína sa to aj v Azylovom migračnom fonde. Ďalej, čo sa týka obsahu, pani Pajon sa chce opýtať komisie, akú úlohu majú prílohy a prečo nie sú zhrnuté v texte nariadenia. A tiež e, má pocit, že sa trošku odliada od obsahových aspektov, napríklad ukazovatele, implementačné opatrenia, rozsah pôsobnosti a tak ďalej. Ďalej, a kroky, ktoré sa budú financovať, sa týkajú aj hraničných a pobrežných hliadok Okrem toho, tento finančný nástroj nie je dostatočne zohľadnený vo svojich e, aspektoch a pani Fajon sa chce opýtať, prečo necítila komisia potrebu stanoviť aspoň minimálne percento, aby každý z týchto cieľov bol pokrytý a tiež ako chce zaistiť, že akékoľvek prostriedky, e, ktoré sa minú na e, operácie hľadania a záchrany, že naozaj budú pokryté vo fonde. A ešte ďalšie dve veci, ktoré vo fáze implementácie neboli pokryté. Pani Fajon sa na ne chce zamerať vo svojej správe, chce zvýšiť transparentnosť výdavkov a chce zaistiť, že sa dodržia základné práva únie. Viem, že k tomu je množstvo otázok, možno komisia by mohla zareagovať. Pričom podrobne sa nimi môžeme zabrať aj písomne. Ďakujem, pán Lenárs. Ďakujem. Pokúsim sa hovoriť čo najstručnejšie. Vyjadrím sa k dvom veciam, ktoré sa ma týkajú IMF, ako už povedala kolegyňa Dalia, ja chcem oceniť, že tento nový návrh výrazne navyšuje rozpočet eh, pre tento fond. Myslím, že to zodpovedá aj významu migrácie a azylovej politiky do budúcna. Je trošku zvláštne, že máme tieto podrobné diskusie o azylovom migračnom fonde, aj keď ešte nemáme zatiaľ žiadny pokrok dosiahnutý eh, v žiadnych ďalších azylových migračných témach. Bolo by prínosné pre radu, aby sa to teda posunulo ďalej. Pomohlo by nám to aj v rokovaniach o týchto veciach. Ďalšia otázka, prečo komisia e, nepovažuje e, zdieľanie zodpovednosti ako jeden z cieľov tohto fondu. Myslím, že v súčasnosti by to bolo veľmi dôležité, čo sa týka e, kľúča pre rozdelenie. Myslím, že je dobré, že neregulárna migrácia taktiež zlepšenie podmienok návratov je súčasťou e, v atribútoch politika návratov, je naozaj najväčšou slabinou celej tejto politiky v súčasnosti v EÚ. Mali by sme sa snažiť o to, aby to malo dostatočné krytie v tomto fonde. Možno by sa to malo dokonca ešte navýšiť aj čo sa týka účasti tretich krajín. Podobná otázka, ako tu už zaznela, prečo sa komisia rozhodla zahrnúť aj tretie krajiny do tohto interného finančného nástroja a nerozhodla sa financovať to prostredstvom nástrojov externého financovania. Ďalšia otázka prepojenie medzi sociálnym fondom a AMIFE, čo sa týka integrácie. Chceme, aby to bolo čo najjednoznačnejšie, dajme tomu jazykové školenia. To sa nebude financovať zo sociálneho fondu, taktiež AMIF, ako teda tento fond AMF zapadá do tohto obrazca a na čo sa použije sociálny fond tomuto sa ešte zrejme vrátime ďalej. Nástroj finančnej podpory pre eh, colné vybavenie a, a kontrolné vybavenie, to je dôležité aj v kontexte boja proti zločinu. Zločincom sa spravila veľmi dobre darí nájsť akékoľvek eh, šedé miesta v kontrolách a využívajú to. Myslím, že kritérium nárokovateľnosti by sa malo využiť Mali by sme mať však na pamäti konečný cieľ, neustále mali by sa stanoviť jasné pravidlá, mali by sme sa snažiť o rovnováhu medzi podporou členským štátom, aby sme mali harmonizovaný systém hraničných kontrol a celných kontrol únie, ale tiež, aby členské štáty samotné boli dostatočne zapojené do procesu analýz toho, čo sa má využiť, v akých fázach objem Napravíte tiež analýza rizika a možné dopady využívania technológií. Tu sú dosť veľké rozdiely. Musíme sa snažiť o to, aby tento nástroj bol proporčne nastavený, ale tiež, aby bol dostatočne flexibilný v snahe dosiahnuť stanovené ciele. Ďakujem. Thank you and, uh... Ďakujeme pekne. Pán López Aguilar. We, we, we are compelled about the timing. Áno, máme eh, pocit, že čas nás tlačí. Je tu už pán komisár, ktorý čaká, ale v každom prípade azyl a migrácia e, sa nedajú e, v žiadnom prípade poceniť, pretože to je kľúčová otázka tohto volebného obdobia celého parlamentu. To je najviac relevantná téma správneho hľadiska, ale predovšetkým z politického hľadiska. Teda prezentáciu e, vítame, vnímame to veľmi pozitívne, boli tam mnohé technické podrobnosti, dobrý formát, ale chýba tam niečo, o čom vlastne niekto nehovorí. Azyl a migrácia predsa bola postavená na myšlienke solidarity a toto úplne chýba, aj keď samozrejme Azylový migračný fond mala za cieľ posilniť solidaritu, nie je to absolútne nejako spomenutá solidarita ako mandát Lizamotskej zmluvy, článok 80 zmluvy o fungovaní EÚ. E, to stanovuje solidarita, to nie je len nejaké prázdne želanie. Solidarita je právnym mandátom a to sa to vôbec neobjavuje. Je tu flexibilita, aby sme dokázali reagovať na výzvy členských štátov, ktoré sú v zúfalstve. Tieto členské štáty, ktoré odrazu sú na prvom mieste e, čo sa týka počtu migrantov, ktorí u nich vystupujú z plavidiel v migračných krízach, ktoré sme zažili a budú sa nepochybne opakovať. Teraz sa je do toho zapojené Španielsko. Španielsko je na prvom mieste počtu prišelcov, ale kde je solidarita? Nestačí len flexibilita. Kde je, prosím, celá myšlienka európskej reakcie, nie len reagovať na potreby niektorých členských štátov, ktoré sú v zúfalej situácii. E, vždy to súvisí s e, tým, že predtým bola v zúfalej situácii nejaká iná krajina. Najskôr to bolo Taliansko, Malta a to vlastne spôsobilo, že teraz sa to presunulo do Španielska. Teda neobjavuje sa tam niekde solidarita. Formálne sa tam síce spomína, ale v reáli nie. Ďalej druhá poznámka. Veľmi stručne. To, čo sa spomenulo aj v prezentácii o tom, že je potrebné podporovať regulérne formy migrácie, teda že sa im má napomáhať čo to vlastne v praxi znamená. Vôbec to tam nie je. Týka sa to vízových kontrol, hraničných kontrol, IT vybavenia, ďalej preventívnych e, opatrení, aby sa vopred e, zabraňovalo migrácii ďalej e, posilňovanie návratov dobrovoľných alebo nútených. Ak riskujete život preto, že nemáte inú možnosť, e, nemáte možnosť dostať sa sem legálne, tak sa uberáte nelegálnou cestou. E, dobrovoľný návrat neprichádza do úvahy. Dobrovoľný návrat jednoducho e, nie je slobodná voľba vždy. Je tam nejaký faktor donútenosti a práve o to tu ide. V a migrácii je to nútená forma návratov. Absolútne nie je možné dostať sa legálne do Európskej únie. Je to teda tento rozpor. Ešte stále sa vlastne ďalej rozširuje priepasť medzi e, našim úsilím príjmať e, neregulárnych imigrantov, aby sa z nich stávali e, osoby, ktoré sa nutene budú vrácať do svojich krajín pôvodu. Ale absolútne sa vzdávame šance tej, že by sme dali týmto ľuďom príležitosť zostať tu legálne. E, k milí kolegovia, už nemáme čas a musíme e, začať e, dialog s komisárom Kingom. Takže druhá výmena názorov na túto téma, túto tému v Libe príde v nadchádzajúcich týždňoch, niekedy musíme to naplánovať. A teraz by som chcela pod, o, požiadať komisiu, aby, aby 10 sekúnd odpovedala. A zvyšok prosím zašlite písomne. Dobre, tak to je veľká výzva, 10 sekúnd. Čo týka solidarity, tak vítam to, čo ste hovorili o solidarite. Solidarita je všade, v každom dokumente, všade v tomto dokumente, je to na e, stranách 15, 16, 17, 21, tam je niekoľko odvolávok na solidaritu. Je pravda, že solidarita zmizla v podobe cieľa. Tam nie je až tak explicitne spomínaná, lebo sa stala súčasťou e, iných cieľov, napríklad e, presídlovanie, to je solidarita, integrácia a tak ďalej. Toto je všetko solidarita No a samozrejme tu ide o podporu členských štátov, ale aj iných zúčastnených strán v súvislosti s solidaritou. A teraz vyšok zašlem písomne, boli to veľmi dobré otázky týkajúce sa rôznych e, zúčastnených strán, e, ukazovateľov a tak ďalej. Ďakujem a teším sa na ďalšiu príležitosť e, pre výmenu názorov. Ďakujem, milí kolegovia. Som veľmi rada, že to môžem privítať komisára Kinga na výmenu názorov s poslancami výboru LIBE. Komisár King bude mať spolu diskutovať teraz o prioritách Európskej únie v oblasti eh, migrácie formou štrukturovaného dialógu. Najprv príde prezentácia komisára Kinga a potom už príde prvé kolo otázok našich koordinátorov a eh, ďalších členov výboru. Komisár máte slovo, ďakujem pani predsednička, členovia výboru, rád vás znovu vidím. Pred rokom ste ma sem pozvali, aby som vám podal správu ohľadom práce odvedenej na našej bezpečnostnej únii, vtedy som bol prvým rokom komisár, dúfam, že to vtedy pomohlo. A za ten ďalší rok sa toho stalo veľa, myslím si, že sme zaznamenali veľký pokrok, ale taktiež sme videli určité hrozby, ktoré sú nové a niektoré, ktoré sa vrátili v oblasti bezpečnosti a preto by som dnes chcel hovoriť o témach, o ktorých chcete hovoriť vy, ale predovšetkým by som chcel hovoriť o hlavnej výzve a síce plniť súčasné návrhy a taktiež implementovať, čo už sme dohodli predtým. Preto sme v rozhodujúcom období, kedy komisia, aj parlament, a ešte aj rada, členské štáty musia splniť, čo sme si spoločne odsúhlasili a musíme to splniť ešte pred koncom našich mandátov. Chcem povedať, že jasné, že nás ešte toho veľa čaká, čo urobiť v nadchádzajúcich mesiacoch. Potenciálne sú tam naďalej ešte prekážky a medzery, ktoré je treba riešiť spoločne. Napríklad, ako som povedal, v prípade, že by Európa nebola aktívna eh, v boji proti terorizmu, tam sme mali príslušnú správu ktorá toto bližšie rozviedla. Pozrieme sa teraz na súčasnú situáciu. Je treba si pripomenúť, ako sme v tejto oblasti organizovaní, aby sme mohli čeliť výzvam terorizmu, tak tu máme taký dvojaký prístup. Poprvé, musíme im ubrať priestor, v ktorom sa nás snažia poškodiť a taktiež musíme byť silný v našej odpovedi a treba sa pripraviť, pokiaľ sa e, niečo stane. Tým, že im uberáme priestor, v ktorom nám môžu poškodiť, napríklad, že nemajú prístup k e, voľnému pohybu, finančným prostriedkom, k potenciálnym spolupracovníkom a tak ďalej. Napríklad taktiež využívajú falošné identity. Tu zavádzame napríklad e, celoeurópske systémy. Údaje sú kľúčovým nástrojom v tomto boji a preto musíme maximalizovať prínos existujúcich systémov, tak aby boli interoperabilné, o tom sa diskutuje. A taktiež je treba e, plniť niektoré medzery, ktoré ešte existujú v týchto systémoch. Máme tu napríklad systémy ETIAS, ECRIS, e, vstup, výstup a tak ďalej. Musíme taktiež posilniť systém EULISA. Ďalej, čo sa týka prístupu k financiám pre teroristov, musíme zaručiť implementáciu smernice o boj proti praní špinavých peňazí. Taktiež e, je treba zaviesť silnejšie kontroly, čo týka palných zbraní a exportu týchto e, zbraní a taktiež prístupu k látkam, ktoré sú potrebné na výrobu domácu výrobu výbušnín taktiež, aby sme zabranili Dajšu a ďalším organizáciám, aby verbovali nových spolupracovníkov, tak musíme posilniť našu prácu v oblasti boja proti radikalizácii v rámci jednotlivých komunít, ale aj online. Druhá vec, na ktorú sústredujeme, to je posilnenie našej odolnosti. Musíme lepšie chrániť verejné priestranstva, zaviesť opatrenie na všetkých úrovniach, musíme zlepšiť opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti pasažierov a taktiež e, čeliť potenciálnom nebezpečenstvu e, pri využití e, nukleárnych, radiologických, bakteriologických zbraní. Bohužiaľ, už napríklad takáto zbraň bola v Spojenom kráľovstve tento rok použitá. Čo sa týka výziev v oblasti bezpečnosti, tak predseda Juncker O tom hovoril minulý rok eh, vo svojom prejave eh, ohľadom stavu únie. Musíme bojovať proti takýmto výzvam. Pokročili sme, čo sa týka eh, práce v európskych agentúrach. Ďalej bojujeme proti dezinformáciám. Napríklad, čo sa týka prípravy na voľby. Takže v tomto kontexte, aké sú kľúčové spisy, ktoré máme momentálne na stole, aké máme legislatívne návrhy, na ktorých musíme spoločne pracovať. Poprvé, sú tu návrhy, také, ktoré chcú zaručiť interoperabilitu našich systémov. Chcem poďakovať spol, spoluspravodajcom pánu Lenársovi a pánu Melovi. My sme sa pozreli na tých viac než tisíc pozmeňujúcich návrhov, ktoré predložili poslanci. Viem, že spoluspravodajcovia tvrdo pracujú na kompromisoch a ja a môj tím sme vás pripravení podporiť pri tejto práci, tak ako vám to pomôže. Teším sa taktiež na trialog, dúfam, že príde čo najskôr. Po druhé, navrhované nové pravidlá, ktoré majú zaručiť, aby súdne orgány a policajné orgány lepšie obdržali elektronické dôkazy. Taktiež je treba e, zaručiť e, dodržiavanie základných práv. Tu chystáme zlepšenie situácie, kde máme dobrovoľné kanály spolupráce, ktoré bohužiaľ často e, nie sú dostačujúce, nie sú dostačujúce transparentné a taktiež budeme pracovať tak, ako to bude možné so spoluspravodajcami, e, napríklad spravodajkyňou pani e, Sipel. Dúfame, že sa to podarí dokončiť pred koncom mandátu. Po tretie, chceme posiliť súčasne platné pravidla ohľadom marketingu a využívania prekuzorov na výrobu výbušnín. Máme už návrh Pán Mamikinč je váš spravodajca pre tento spis a dúfame, že sa dohodneme ešte pred koncom nášho mandátu. Po štvrté, náš návrh, aby sa skomplikovalo pre teroristov transferovať financie medzi jednotlivými bankovými účtami a členskými štátmi e, tým, že policajné orgány budú mať účinnejší prístup k finančným informáciám, napríklad Centrálnemu registru bankových účtov. Taktiež chceme posilniť e, kompetencie a dúfam, že čoskoro budú pripravené dokumenty, aby sme mohli spustiť diskusie s parlamentom. Pán spravodajca Radev eh, povedie tento spis za Európsky parlament. Po piaté, podporiť kompetencie policajných orgánov, čo sa týka boja proti podvodom eh, s bezhotovostnými platobnými prostriedkami. Eh, spravodajkyňa pani Kaufmann. Už sa tešíme taktiež na spoluprácu a na finálnu verziu dokumentu. Po šiesté, posilnenie um, bezpečnostných prvkov európskych občanských preukazov. Musíme bojovať proti využívaniu falošných dokladov, ktoré sú často zneužívané rôznymi páchateľmi a taktiež teroristami. Taktiež tu máme sériu návrhov v súvislosti s kybernetickými hrozbami. Taktiež bude na tom pracovať tento váš výbor. A rád by som pripomenul, že komisia momentálne pracuje na návrhu ktorý sa týka boja s ilegálnym teroristickým obsahom na internete. Ako viete, boli sme aktívni v boji proti tomu, aby teroristi zneužívali internet a Myslím si, že sa nám prostredníctvom dobrovoľnej spolupráce toho podarilo dosiahnuť veľa, ale ešte nás čaká veľa práce, lebo ešte je na internete veľa takéhoto obsahu. Napríklad tento rok v marci sme schválili odporúčanie týkajúce sa boja proti ilegálnemu obsahu online, tak sme spustili verejné konzultácie ktoré nám priniesli hodnotnú spätnú väzbu a taktiež usmernenia pre odsúhlasenie ďalšej legislatívy na európskej úrovni, tak ako to žiadala Európska rada. A taktiež tu máme uznesenie Európskeho parlamentu ohľadom online platformiem a digitálneho jednotného trhu. A taktiež naše skúsenosti s týmto odporúčaním a Ďalšie a taktiež e, informácie vplyvať severných konzultácií prispiejú ďalej do legislatívneho procesu. Ďalej, otázka implementácie, o ktorej sme už hovorili a potreba toho, že musíme nadviazať na to, a implementovať to, čo sme tu spoločne odsúhlasili. PNR. Diskutovali sme už veľakrát o EU PNR. Deadline na transpozíciu smernice bola v máji a my sme, my chceme zaručiť, že sa spustia, e, spustí postup pri porušení v prípade členských štátov, ktoré plne neimplementovali túto smernicu. Máme 17 členských štátov, ktoré už oznámili, že plne implementovali celú smernicu. Dva ďalšie členské štáty už oznámili čiastočnú implementáciu a očakávame ďalšie oznámenia čoskoro. Taktiež potrebujeme zaznamenať podobný pokrok aj v prípade implementácie smernice o bezpečnosti Eh, internetových informačných systémov, to je smernica NIS a taktiež eh, ďalšie súvisiace smernice. Taktiež sme spustili postup pri neplnení proti jednom členskému štátu, konkrétne v júli. Ako viete, smernica NIS je prvou časťou celoeurópskej legislatívy ohľadom eh, kybernetickej bezpečnosti. Toto zvýši mieru bezpečnosti na európskej úrovni, taktiež to zlepší spoluprácu na európskej úrovni a Taktiež to ukladá povinnosti operátorom a poskytovateľom digitálnych služieb naprieč Európskou úniou. A taktiež e, smernica o policajnej ochrane údajov stanovuje pravidlá pre spracovávanie osobných údajov, ktoré sú e, využívané na účely vyšetrovania a stíhania trestných činov. Takže policia bude určite účinne pracovať a zároveň čo bude dodržiavať aj e, základné práva. Taktiež chceme spolupracovať s členskými štátmi na implementácii všetkých týchto smerníc, ktoré sú kľúčové pre našu bezpečnosť a rovnaká vec platí aj pre ďalšie dve takéto opatrenia, ktorým sa blíži lehota na implementáciu a to je smernica na boj proti terorizmu, konkrétne to 8. september a taktiež smernica o stranných zbraniach, tam je to 14. september. Naďalej budeme aktívne spolupracovať s členskými štátmi, aby sme zaručili, tieto opatrenia budú plne a účinne implementované. Je to dôležité, pretože kroky na európskej úrovni sú zásadné, aby sme mohli čeliť výzvam v súčasnosti. A ako som povedal pri svojom prvom vystúpení, ako kandidát na komisára na mojom vypočutí, povedal som vtedy, že terorizmus a neorganizovaný zločin nepoznajú národné hranice a práve keď, bude, keď členské štáty sú nedostatočne koordinované, tak im to nahráva do karieda. Preto je treba proti tomu spoločne bojovať. A v súčasnej situácii to vyzerá tak, že o rok už sem neprídem, aby som vám referoval o pokroku v tejto oblasti, ale v nadchádzajúcich 7 mesiacoch som odhodlaný na to naďalej pracovať a predpokladám, že sa nám podarí tú dynamiku si zachovať vo všetkých oblastiach, ktoré sme si stanovili ako ciele, aby sme zaručili bezpečnejšiu Európu pre nás a pre všetkých našich občanov. Ďakujem. Teraz ako prvý sa budú pýtať koordinátori, maximálne dve minúty, ako prvá Roberta Mecola. Ďakujem komisár King, že ste sa opäť prišli a podali ste nám komplexné aktuálne informácie. Nepotrebujem dve minúty, budem hovoriť rýchlejšie. Chcel by som, aby ste trochu viac povedali k plánom komisie ohľadom boja proti zneužívaniu údajov zo sociálnych sietí pred európskymi voľbami. Predovšetkým hovorím o tom, pretože som videla vaše vyhlásenie z predleta, kde ste hovorili, že je treba zabraniť tomu, aby niekto narušoval našu demokraciu, že to je, to je zásadné, a že je treba neodkladne konať. A toto sú taktiež otázky, ktoré nám kladú momentálne naši voliči. Ďakujeme, Roberta. Teraz pani Sipal. Ďakujem. Budem hovoriť o jednej oblasti, ktorá je trochu komplikovaná. Myslím si, že práca policie sa teraz trochu mení, prispôsobuje sa taktiež aktivitám kriminálnikom a teror, kriminálnikom a teroristov. A bol, bývalo normálne, že keď prišiel nejaký prvý islamistický útok, tak potom boj proti terorizmu bol hneď prvou prioritou. Ale odvtedy sme videli určité zmeny v aktivitách teroristov, ako pracujú, ako sa snažia získať novú podporu. Otázka zadržiavaných osôb, otázka spôsobu a štýlu radikalizácie. Takže sú tu naozaj veľké zmeny a moja otázka by bola, samozrejme, potrebujeme určité opatrenia v týchto oblastiach, ale sme pripravení byť flexibilní v našej reakcii na takéto zmeny. A predovšetkým to hovorím o tom, že v minulých rokoch útoky, ktoré vychádzali z tzv. islamistického terorizmu, sú teraz menej časté, ale vidíme útoky, ktoré súvisia so separatizmom, radikálnymi lavicovými a pravicovými stanoviskami. A mňa by zaujímalo, či si myslíte, že tieto rôzne nové útoky taktiež si budú vyžadovať odlišnú reakciu a ako môžeme využiť to, čo vieme a to, čo môže ešte prísť. Čo sa týka otázky sociálnych médií a ich zodpovednosti, mám tu určité obavy. Nezabúdajme, že hovoríme o globálnych aktérov, ktorí ukazujú alebo mažú údaje na globálnej úrovni, zatiaľ čo my nemáme na toto žiadnu globálnu reakciu, žiadnu globálnu odpoveď a v podstate si tu privatizujeme toto rozhodnutie ohľadom toho, čo sa bude šíriť a nebude šíriť v digitálnom svete. Takže máme na toto nejakú odpoveď. Chcela by som všetkým pripomenúť, že sme boli svedkami toho, že niekedy si myslíme, že je niečo vymazané, ale nebolo to vymazané správne. A chcem pripomenúť, že nie vždy sa používajú algoritmy. To odstraňovanie materiálu prebieha stovkami zo strany stovky tisíc ľuďo, ľudí, ktorí často sú alebo žijú v veľmi zlých podmienkach. Takže ako to regulovať? Toto nie je nejaká otázka pre nášho komisára dnes, alebo nie špecificky, to je všeobecná otázka. Ako môžeme krok po kroku minimalizovať vplyv a moc týchto veľkých hráčov, tak aby sme mali lepšiu kontrolu, aby sme mohli zaručiť, že to nebude nejaké súkromné rozhodnutie do toho, ktoré veci sa budú odstraňovať a mazať, ale aby sme mali tomu aj príslušný právny základ. Uh, Ďakujem a teraz pán Terika vraz za zelených. Ďakujem. Komisáre, mám tri otázky. Môžete nám prosím stručne povedať, čo bude v nadchádzajúcom nariadení o zabranení šíreniu teoretického obsahu online september, na septem, 12. septembra. Po druhé, ako chce komisia zaručiť, že toto nariadenie sa bude zameriavať na obsah, ktorý je ilegálny a nie na taký obsah, ktorý sa niektorým ľuďom nepáči. Takže kde bude tá hranica medzi uplatňovaním práva a cenzúrou? Tretia otázka. Môžete nám povedať, ako zaručí toto nariadenie, že tí, ktorí natiaľ na internet takýto ilegálny obsah budú stíhaní, ako ich môžete postaviť pred súd, keď dôkazy o ich trestnom čine boli vymazané kvôli tomuto nariadeniu. Ďakujem. Ďakujem. Anna Gomez, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem e, komisárovi za sumarizáciu jeho práce za posledný rok. Myslím si, že je to veľmi dôležité. Je veľmi dôležité, aby sme sa ubezpečili, že nastane implementácia zo strany každého členského štátu. Chcela by som sa vás spýtať v súvislosti s touto správou o terorizme, e, čo si myslíte o odlišných názoroch, ktoré boli uvedené v návrhu správy na vytvorenie nových orgánov, či by nedošlo k duplikácii alebo v prekrývaniu existujúcich e, kompetencií, napríklad e, Centrum excelentnosti proti radikalizácii a e, prekrývanie kompetencií zram napríklad. Chcela by som vedieť, čo si myslíte o tomto. Ak nie teraz, tak neskôr možno aj detaľnejšie. Ďalej, v súvislosti s financovaním terorizmu, viem, že členské štáty ešte nezaviedli e, reformy e, z DPH, teda v podstate umožňujú e, existenciu terorizmu a teroristických skupín vďaka množstvu peňazí, čo je až 50 milión, miliard e, eur ročne, čo je pohoršujúce a bolo by som rada, aby ste sa venovali tomuto aspektu bezpečnosti. A chcela by som sa vás spýtať aj na mafie, ktoré sú zapojené do pašeráctva s ľuďmi, ktoré sú tiež ovplyvnené aj financovaním. Chcela by som vedieť, či členské štáty riešia túto situáciu a chcela by som vedieť, e, ako vnímate rolu kryptomien, pretože niektoré členské štáty sa prezentujú ako také centrá pre kryptomeny a chcela by som vedieť, či to ovplyvní financovanie terorizmu a čo robí komisia na to, aby dohliadla na toto, aby to kontrolovala. A ďalej je to otázka dronov alebo malých autonómnych zbraňových systémov, ktoré by nás mohli napadnúť. Uh, už drony, sa dá povedať, že nás strašia, pretože môžu byť využívané na teroristické účely. Takže chcela by som vedieť, čo si myslí komisia o vyššom o využívaní umelej inteligencie na vyššej úrovni na ovládanie zbraní. A napokon by som sa vás chcela spýtať, či nám viete povedať, ktoré členské štáty uh, boli teda uh, vnímané ako tie, ktoré porušovali práv, uh, nariadenia alebo ustanovenie danej smernice. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník, nech sa páči. Pán Depre, ďakujem. Ďakujem najskôr komisárovi Kingovi za to, že za každým, keď ho požiadame, je ochotný prísť medzi nás. E, myslím, že poprvýkrát e, to bola veľmi zaujímavá skúsenosť, že máme osobitne poprvýkrát komisára, ktorý je poverený otázkou bezpečnosti. Myslím, že táto skúsenosť dokazuje, že je užitočné mať takýto post a tiež odporúčanie e, z výboru TER, že by sa to malo rozšíriť aj do budúcna. Dúfam, že komisia je toho istého názoru. Spomenuli ste e, celý súbor rôznych iniciatív, ktoré už boli prijaté. Chcel by som e, sa k ním stručne vyjadriť. Poprvé, čo sa týka interoperability, myslím si, že sa to zintenzívne, myslím, že sa nám podarí dopracovať ku konsenzu. Myslím, že je to vlastne kľúčová časť e, celého nastavenia informačných systémov, ktoré sa presadili. Mali by sme naše úsilie naozaj znásobiť, aby sa toto tehlo do zdarného konca ďalej. Čo sa týka preukazov totožnosti a aspektov bezpečnosti s tým súvisiacich musíme sa snažiť dodržovať základné práva. Teraz máme už správu agentúry FRA a EDPS a tiež budeme môcť eh, preto sa týmto témam podrobnejšie venovať. Myslím, že na tomto základe sa nám podarí to spracovať relatívne rýchlo. Mám tri ďalšie otázky, ktoré ste eh, nastolili aj vy. Čo sa týka obsahu terorizmu eh, na internete, chcem sa opýtať, prečo komisia chce e, z medolu spolupráce prejsť k hrozbám sankcií. Komisia najskôr vysvetľovala celé roky, že ide o platformy, kde sa e, odohráva diskusia a teraz je takýto výsledok podľa mňa. Áno, áno, ja tvrdím e, naďalej, že to nie je jednoduché, sú tu ťažkosti technické, právne, ale aj otázky práve. Teda chcem sa pýtať, čo v tomto smere chcete zmeniť do budúcna. Ďalej. Aspekty bezpečnosti úzko súvisia v súčasti s, s otázkou šifrovania. Zaznamenal som, že v komisii prebiehajú diskusie, e, padajú rôzne návrhy, dokonca sa hovorí o, možno o e, vytvorení osobitného oddelenia v rámci Europolu, ktoré sa týmto bude venovať. Chcem sa opýtať, e, ako ďaleko sa to posunulo. A ešte jedna technická otázka, nemusíte odpovedať okamžite. Otázka nástroja, ktoré sa týka IP adries. Domnívam sa, že je to dôležitá vec, pretože v súčasnosti bezpečnostné zložky musia tráviť množstvo času, aby identifikovali podľa IP adries tie, ktoré sú podozrivé. Existujú pritom moderné technológie, ktoré umožňujú postupovať o mnoho rýchlejšie a pritom sa dodržiavajú základné práva občanov. A ešte posledná poznámka. Spomínal si pán komisár pred niekoľkými rokmi, keď sme diskutovali o Eh, možnosti zaviesť tento systém. Boli tu vtedy veľké výhrady. To bolo samozrejme aj oprávnené u nás v Belgicku, odkedy sa PNR zaviedlo v hoteloch. 13 eh, osôb zatiaľ bolo eh, zadržaných, odhalených po zavedení tohto systému PNR. 13 celkovo. Teda naďalej tvrdím, že tento nástroj Pani Sipel vystupuje bez mikrofónu, čiže nikto iný to nepočuje, okrem ľudí okolo nej sediacich. Nebudem reagovať e, na váš žart, e, nezdielam celkom váš e, zmysel pre humor, pani kolegyňa. Pani Dermiller. Thank you, thank you very much, Commissioner, for Ďakujem veľmi pekne, pán komisár, za to, že ste tu. Iba dva krátke pripomienky Jedna tu už bola spomenutá. Veľa sa diskutuje o radikálnom islame, o islamistickom terorizme. A na druhej strane vidíme aj uh, rast v násilí, v nenávistných prejavoch, uh, rast útokov na utečencov, rast uh, krajine pravicového extrémizmu. Uh, videli sme to aj v posledných pár týždňoch. Takže Chcel by som vedieť, aký máte názor na možný krajne pravicový terorizmus v EÚ. Ďalej by som sa chcel vyjadriť v, e, k interoperabilite. Ako som už povedal, nevnímam to veľmi optimisticky. Samozrejme, nechcem z tohto zasadnutia spraviť e, zasad, zasadnutie akoby tieňových spravodajcov, ale e, je... Chcel by som vedieť, čo vôbec znamená interoperabilita? Podľa nás interoperabilita by mala byť o umožnení toho, aby dáta medzi sebou boli prepojené a komunikovali, nie aby sa vytvárali nové databázy. Podľa mňa je to veľmi e, dôležitá vec a budeme to diskutovať s našimi kolegami, budeme o tom diskutovať v Štrásburgu budúci týždeň. Myslíme si, že už máme mnohé nástroje a detektory na to, aby sme takéto niečo robili, preto si myslíme, že nie je dôležité spraviť spoločné úložisko. E, preto na našich tieňových zasadnutiach sme presvedčení, že ide o, o problém. Chcel by som sa vás teda spýtať, ako vnímate tento problém spoločných úložisk identity. E, ďakujem veľmi pekne pani Činiči. Ďakujem e, pani predsednička a ďakujem aj pánovi komisárovi za to, že prišiel a za to, že sa venuje témam bezpečnosti. Viem, e, že sú pre vás veľmi významné. Súhlasíme s tým, že je to veľmi dôležité a podporujem vás. E, chcela by som podporiť predrečníkov, predovšetkým pani Gomez, ktorá hovorila o financovaní terorizmu a o prepojení terorizmu, s organizovaným zločinom a s mafiami. A myslím si, že na tento aspekt e, sme sa nepozreli e, dôkladne až doteraz. Myslím si, že nemáme e, dostatočné opatrenia na to, aby sme sa venovali takémuto aspektu terorizmu. Chcela by som si preto vypočuť vaše názory na túto tému. Ďalej je to otázka radikalizácie a zabradenia radikalizácií a tu by som si opäť rada vypočula vaše názory, pretože si myslím, že je veľmi dôležité sústrediť sa na vzdelávanie, socializáciu a e, zabrániť e, marginalizácii a sociálnemu vyčlenovaniu, ktoré podnecujú radikalizáciu. A ďalej mám niekoľko špecifických otázok k legislatívnemu návrhu, ktorý e, navrhuje odstránenie teroristického obsahu z internetu. Hovoríte, že išlo o dobrovoľnú spoluprácu, ktorá e, naviazala na regulačný kódex z roku 2016. Hovorili ste, že teda už došlo k niektorým opatreniam, ale stále e, treba vykonať ešte veľké množstvo práce. Myslíte si teda, že tento aktuálny návrh dosiahne žiadané ciele? Teda ide o ciele, ktoré boli uvedené v návrhu a ktoré sa snažia zároveň vyvážiť požiadavky bezpečnosti a rešpektovať e, slobodu prejavu. A ďalej posledná otázka, ktorá je špecifická, ktorá e, nadvezuje na predrečničku. A síce, že to, čo je zmazané z internetu, nie je v skutočnosti zmazané. Myslíte si, že tento návrh sa bude zaoberať aj E, rizikom toho, že obsah, ktorý je odstranený z jednej platformy, sa môže objaviť na inej platforme. No a teraz už naozaj posledná otázka. Aká bude rola internetovej e, referenčnej jednotky, ktorá pracuje pre Europol a ktorá identifikuje nelegálny obsah na internete? Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, pán Leners. Ďakujem e, za otázky. Interoperabilita, tu by som chcel povedať, že vítam záväzok, e, ktorý prejavil e, komisár. Myslím si, že je veľmi dôležité urobiť aj spomínané, vytvoriť aj spomínané úložisko. Nie som si istý, či tie rozdiely v názoroch, ktoré tu máme, sú také zásadné, tak ako sa to prezentuje, ale som rád, že na tom budeme v následovných mesiacoch pracovať a chcel by som sa vám aj poďakovať za to, že vaše služby boli dostupné a že ste nám pomohli pochopiť e, všetky technické fakty, ktoré sa týkajú jednotlivých komponentov týchto nástrojov. Ďalej, pri PNR ste hovorili o porušovaní a o procesoch. V podstate išlo o nezáväzné e, dohody ale išlo o akúsi nezáväz, išlo o nezávisné dohody. Ale samozrejme v súčasnosti niektoré e, členské štáty pochybujú o začlenení vnútro letov v rámci EÚ e, do tohto balíka. Takže chcel by som vedieť, ako vnímate tento systém PNR ako celok A po tretie, a zároveň ako posledná pripomienka, e, je, že Europol bude zohrávať dôležitú rolu v bezpečnosti a bol som pomerne prekvapený, že európsky rozpočet na rok 2019, ktorý navrhla komisia, e, chce znížiť rozpočet pre Európu o 20 miliónov eur a e, rovnako chce znižiť aj pracovné miesta v Európole. A myslím si, že to je trochu znepokojujúci signál, čo sa týka prioritnej pozície Europolu v rámci bezpečnosti. Bol by som rád, ak by ste na to mohli zareagovať. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A ďalej e, pán López Aguilar, otázka. Ďakujem veľmi pekne. Chcel by som nadviazať na členov, ktorí sa rovnako obávajú e, dôležitého návrhu vymazávania a identifikovania teroristického obsahu na, e, na internete, pretože potrebujeme na takéto opatrenie potrebujeme legálny právny rámec a rovnako aj možnosť e, trestať takéto konanie. V každom členskom štáte sú rôzne reakcie a niekedy aj nedostatočné reakcie na e, vymazávanie teroristického obsahu na internete a samozrejme musíme pripomenúť aj prepojenie e, ktoré súvisí s prepojením na nedostatok spolupráce e, s poskytovateľmi služieb. Chcel by som si teda vypočuť, ako chce komisia riešiť tento prvek, prvok tohto reťazca a ako chcete zmeniť návrhy na skutočné činy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za otázky a je mi potešením požiadať komisára Kinga, aby na ne reagoval. Ďakujem veľmi pekne. Nie som si istý, či sa budem môcť dostatočne venovať všetkým otázkam v čase, ktorý máme, ale ak to nestihnem, tak odpoviem písomne. Niekoľko tém sa tu opakovane objavilo, Viacerí predrečníci ich spomenuli, takže e, začnem s otázkou e, reagovania na zmenu hrozieb, ktorým e, čelíme. Pani Sibyl to spomenula. Dúfam teda, že spoločne sa nám podarí adekvátne reagovať na tieto zmeny Samozrejme, mení sa povaha islamist, eh, hrozby islamistického extrémizmu, presne tak, ako ste to popísali. Nedávno eh, sme videli, eh, sme boli svetkami útokov jednotlivcov, ktorí sa samoradikalizovali, ktorí použili úplne bežné prostriedky na ohrozenie alebo na zabitie občanov EÚ. A musíme samozrejme sa prispôsobiť a musíme vedieť, ako na to eh, reagovať. Musíme vedieť identifikovať radikalizáciu a musíme sa venovať aj radikalizácii uh, online a musíme sa venovať vymazávaniu teroristického obsahu. Sústredíme sa na to bohužiaľ preto, že sme zistili, že internetový obsah je veľmi účinný e, pri radikalizácii e, zraniteľných mladých ľudí. Musíme sa preto pozrieť na to, či použijeme všetky prostriedky na to, aby sme tento aspekt radikalizácie zastavili. Ale tak, ako ste aj mnohí pripomenuli, Zatiaľ, čo si uvedomujeme, že táto výzva sa neustále mení, musíme rozmýšľať aj nad ďalšími výzvami. Myslím si, že naša práci, práca v oblasti radikalizácie sa nesústredila iba na e, islamistickú radikalizáciu. Bol som na diskusiách, kde sme hovorili aj o iných typoch radikalizácie z akéhokoľvek extrému, e, vrátane extrémnej alebo krajnej pravice. Myslím si, že takýto extrémizmus, som presvedčený o tom, že takýto extrémizmus a, a, môže tiež zabíjať napríklad prípad Jill Coxovej z britského parlamentu. Takže myslím si, že Počas tohto roka sme pracovali s rôznymi expertami na tom, aby sme vylepšili našu reakciu na radikalizáciu a diskutovali sme aj s vami a rovnako sme mali aj vonkajšiu kontrolu zo strany e, Európskeho dvora auditorov. A toto všetko je vítané. A zavádzame zmeny e, v našej práci a v tom, ako reagujeme na radikalizáciu. Sústredíme sa teda na zmenu islamistického extrémizmu, ale aj na iné formy radikalizácie. Ďalej, teroristický obsah na internete. Uviedol som teda kontext. Aktuálne teda prinášame návrhy na nariadenia, ale obávam sa, že spoločne so mnou budete musieť počkať, kým dodáme detaily, pretože až budúci týždeň e, príde oficiálne oznámenie. Veľmi rád s vami e, tieto detaily prediskutujem, keď budú tieto návrhy predložené. A dúfam, že keď uvidíte e, tieto návrhy, budete myslieť na kontext, ktorý som uviedol a budete ich vnímať aj v súvislosti s pokrokom, ktorý sme v, tomto, v tejto oblasti urobili. A budete ich vnímať aj v súvislosti s výzvami, ktorým sa musíme venovať. Navrhli sme prístup minulý september. Bližšie detaily sme uvedli v jaj, na jar v marci a ešte stále sme nezaplnili všetky medzery aby sme sa venovali všetkým problémom, ktoré sme identifikovali, vrátane plat, spomínaných platformiem. Takže ešte nemáme úplne jasný, efektívny prístup uh, k tomu, ako riešiť tento obsah. Nejde len o jednotky v rámci Europolu, ktoré by sa mali tomuto venovať, ale aj o jednotky v rámci uh, Eh, členských štátov. Keď orgány uplatňovania práva identifikujú obsah, ktorý je ilegálny alebo teroristický, musíme vedieť, ako konať, musíme vytvoriť sadu pravidel, ako konať. Potrebujeme tiež jasné, zrozumiteľné pravidlá na využívanie automatických prostriedkov, ale potrebu- potrebujeme tu jasnosť. Musíme samozrejme rešpektovať základné práva, potrebujeme spoluprácu, úroveň spolupráce medzi jednotlivými platformami a potrebujeme aj spoluprácu s orgánmi uplatňovania práva e, v oboch smeroch, teda čo sa týka predovšetkým vzdielania informácií. To sú teda témy, e, ktorým sme sa venovali a o ktorých som ochotný s vami diskutovať detailnejšie v budúcnosti. Čo sa týka práce výboru TER, my sme v tomto veľmi úzko spolupracovali. Dúfam, že budeme mať priestor sa stretnúť aj v tomto rámci, aby sme mohli prijednať niektoré aspekty konkrétnych návrhov. A čo sa týka konkrétnej otázky, pani Gomešči, došlo k duplikácii. Dúfam, že nie. Dúfam, že sa duplikovať nebude napríklad v otázke toho, ako zorganizovali prácu v oblasti radikalizácie. Podľa mňa tam je čo zlepšovať, nepochybne. Teda nejde o duplikáciu, ide o to, že chceme poučiť z minulosti, z našich chýb a lepšie sa prispôsobiť novým podmienkam. E, čo sa týka nielen splnenia stanovených cieľov, tých ešte nedokončených návrhov. Ďakujem za to, že oceňujete dosiahnutý pokrok od preukazov totožnosti k interoperabilite tiež mi záleží na tom, aby sme nestratili zo zretela implementáciu. Viem, že aj vám na tom záleží. Pravidelne vám predkladáme správu prostredstvom eh, pani eh, predsedajúcej eh, a predsedov výboru, čo sa týka konania vojúci porušenia voči členským štátom. To budeme robiť aj naďalej. Ak máte nejaké vyhrady, nejaké námietky, môžete sa na nás obrátiť priamo k Europolu. Myslím, že Pán že nemali by ste spochybňovať eh, našu odhodlanosť eh, podporovať Europol. Viete, že dlhodobo sa venujeme otázke rozpočtu. Ja jednoducho eh, konštatujem z objektívneho hľadiska, že rozpočet to spravidla navyšuje a to vlastne zohľadňuje veľký význam Europolu v celom tomto nastavení. Ďalej otázka interoperability. Boli tu aj rôzne iné otázky tomuto sa vyjadríme písomne. Teším sa na to, že budeme naďalej úzko spolupracovať. Už dosť dlho sa tejto téme venujeme. Súhlasím s pánom Depre, že je to e, kľúčový pilier celého tohto systému, tak aby sme e, dosiahli čo najefektívnejšie využitie systémov, ktoré sú k dispozícii, ale tiež bezpečnosť našich občanov musí byť e, dodržaná, ale zároveň aj ich práva. Veľmi rád eh, si to prejednám s vami dopodrobná, aj čo sa týka eh, depozitárov spoločnej identity. Myslím, že to je významná časť našich návrhov. Ako som už povedala aj v minulosti, Nejde o zhromažďovanie nových údajov, nejde o ukladanie nových údajov, nejde o to, že by sa vytvárali nové pravidlá eh, pre prístup k údajom, ide o efektívne vyhľadávanie Teším sa, že budeme o tom hovoriť naďalej, aj do budúcna diskutovať, e, ale aj o iných návrhoch, pričom spoločným cieľom je dosiahnuť dohodu v priebehu tohto volebného obdobia. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán komisár. Môžete sa spodahnúť na výbor Libe. My sme vždy ochotní s vami prejednať všetky podrobnosti nových e, legislatívnych návrhov. Ďakujem pekne za e, podrobné odpovede. Okay, dear colleagues. Teraz, kolegovia, prejdeme ďalej. K bodu 9 nášho programu ide o preskúmanie návrhu správy k téme situácia základných práv Európskej únii v roku 2017. Spravodajcom je náš kolega Jozef Maria Terika Brás tento rok. Táto výročná správa predstavuje e, kľúčové jadro činnosti nášho výboru a pokrýva celý rad rôznych otázok, aby sme e, spomenuli dosiahnuté výsledky v oblasti ochrany základných práv všetkých tých, ktorí žijú na území EÚ. Pán Terika Brás, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Najskôr sa musím ospravedlniť Už tu sedím od 9. hodiny, ale teraz budem musieť okamžite odísť, pretože nemôžem zmeškať lietadlo. Je mi to veľmi ľúto. Ospravedlňujem sa všetkým, aj predsedajúcej, najmä kolegom. Zhrnul by som zhruba, čo sme dosiahli zatiaľ. Pred dvoma dňami som predložil prvý návrh správy. To sa prejednalo na prvom stretnutí deňových spravodajcov. Tiež som nadviazal kontakt s zastupcami komisie k tejto téme. Teraz nastal čas na pozňovacie návrhy. Nemôžem teda nič zatiaľ odhaliť, zatiaľ sa len prejednávajú prvé návrhy, očakávajú sa pozňovacie návrhy. Tento text bude relatívne e, stručný, Zameriam sa na, na niektoré hlavné témy. Vy môžete písať rozsiahle, teda e, nie je možné napísať správu v príliš dlhom znení a potom vlastne sa stratí jej význam. Niektoré tieto hlavné témy sú nasledovné. Princípy právneho štátu, migrácia, ľudské práva, mediálna sloboda, sloboda prejavu, ďalej rasizmus a xenofóbia, a tiež rôzne druhy diskriminácie. Poprvýkrát v takomto dokumente, a podľa mňa je to dôležité, sa tiež chceme zamerať na význam agentúry FRA v tomto procese, teda agentúry pre základné práva. Ale všetko sa začalo ešte iba rozpracúvať. Teraz sme vo fáze prípravy Musíme to teda ešte dochutiť, tak povedia, celou korením v najbližších dňoch. Dúfam, že kolegovia, tieňoví spravodajcovia ešte doplnia moje vyjadrenie. Ale ako som spomenul, je mi ľúto, musím žiaľ odísť. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme. Teraz eh, začíname kolo tieňových spravodajcov. Ja by som rada uviedla, že sa mi veľmi páči najmä časť o princípoch právneho štátu vo vašej správe. Frank Engel tu nie je, Roberta, ty ho zastupuješ? Nie, dobre. Pani eh, Sylvie Guillaume. <laughs> Merci, on fait tous des efforts avec nos, nos noms de famille. Merci, madame la... Ďakujem pekne, áno. Všetci sa snažíme vyslovovať mená v cudzích jazykoch, nie je to jednoduché. Už sme na, teňom, na schôdzi tými spravodajcov mali možnosť e, sa medzi kolegami porozprávať o obsahu tejto správy. E, čo sa týka formy, to sa chceme venovať základným témam, ktoré rezonovali v minulom roku Niektoré témy však v tejto správe sú e, opakujúce sa. Ešte k forme. Spomenuli ste, pani e, predsedajúca, princípy právneho štátu. My si myslíme, že by bolo vhodné, užitočné, keby táto časť o princípoch právneho štátu bola zôraznená, aby bola v prvej časti textu možno to ešte k forme by sme, dajme tomu, mali e, premenovať e, jednu ďalšiu časť textu, e, kde sa hovorí o xenofóbii. Mali by sme to premenovať možno na také širšie znenie diskriminácia zatiaľ napríklad chýba v texte. Osobitne tam nespomenuté je diskriminácia ľudí s postihnutím. Toľko teda k forme. Uvidíme, ako sa to napokon vyjedná. Ja súhlasím so spravodajcom. Verím, že sa dopracujeme k správe, ktorá bude vyvážená, zaujímavá, ale predsa len by sme sa mali povenovať aj citlivým, aj zložitým témam. Teraz k obsahu. Hmm, naša skupina a ja osobne sa k tomu chystáme predložiť pozmeňovacie návrhy, čo sa týka práv žien. Myslím, že je potrebné doplniť odsek na boj proti obťažovaniu, sexuálnemu obťažovaniu a tiež podľa mňa bude potrebné spomenúť eh, aj istavolský dohovor. To ešte môžeme doľadiť ďalej eh, v časti o prízvu právneho štátu. Tu ten odsek občianskej spoločnosti to rozhodne doplníme, pokúsime sa, aby bol zhustenejší. Eh, tiež čo sa týka xenofóbie, nenávisných vyjadrení, tu si myslíme, že by sa mali spomenúť niektoré konkrétne druhy diskriminácie, ktoré nie sú dostatočne obsadnuté, najmä napríklad práva LGBTI. V tomto smere teda to rozpracujeme a ešte jedna vsúka, tu sa musíme s kolegami ešte porozprávať, spomínajú sa tu štatistiky o diskriminácii z etnických dôvodov, aj to teda po Francúzsku spôsobuje isté problémy je treba sa tomu povedovať spoločne. Ďalej otázka migrácie a azylu. Myslím, že tu bude potrebné e, možno to preformulovať, doplniť niečo do textu, najmä v otázke poskytovania solidarity, e, ďalej osoby mladistve, e, nelegálnej situácii. Hovorili sme o tom aj na stretnutí s komisárom Kingom. Myslím, že by bolo vhodné to sformulovať hodnejšie v texte. A ešte posledná poznámka, podľa mňa je dôležité tiež doplniť ďalšiu časť alebo nejaký podocek o e, politické manipulácii, fake news a podobne. Verím, že sa nám podarí dopracovať sa ku konštruktívnej e, e, správe, že to dotiahneme do zdarného konca. Ďakujeme. Pani Stevens nahradí pána Jureka, ak sa nemýlim. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Ja tu úplne nezastupujem pána Jureka, pokiaľ viem, hovorím tu za seba a chcem predstaviť moju víziu na správu, pokiaľ sa to teda teraz dá. Predovšetkým chcem poďakovať spravodajcovi za jeho prácu ako ste správne povedali, je to článok 21 e, Charty EÚ, v ktorom sa zakazuje diskriminácia na základe pohlavia, rasy alebo sociálneho pôvodu. Ale lutujem, že túto šancu nevyužil a nehovorí o osobách s postihnutím. Článok 21 Charty taktiež handicapované osoby uvádza, e, ako, že tam je tiež zakázaná diskriminácia. Takže prečo ste na nás zabudli? Okrem toho článok 6 e, dohovoru o SN o právach osob, osôb s handicapom, ktorý bol ratifikovaný všetkými členskými štátmi EÚ, že ženy a dievčatá s ktoré majú postihnutie, sú, konfrontované s diskrimináciou na základe pohlavia aj e, postihnutia. Takže viacnásobná diskriminácia a viacnásobné zastrašovanie napríklad, tak ako som povedala v mojej správe z roku 2016, dievčatá a ženy s postihnutím často čelia násiliu fyzicky rovnaké morálne a sexuálne zneužívanie. Musíme dať rovnaké šance dievčatám a ženám, aby mohli ehm, sa plne zúčastniť života v spoločnosti a vážení kolegovia, vážení denní spravodajcovia, vážení spravodajca, chcem e, apelovať na vás, aby sme v tejto správe zahrnuli všetky formy diskriminácie, určite čo sa týka e, osôb s postihnutím. Na tie tam nesmieme zabudnúť, ako na cieľovú skupinu a často na nás zabudajú, príliš často a táto správa by sa mala snažiť v rámci Európskej stratégie pre osoby s postihnutím e, tam toto zahrnúť. Lutuje, že to tam nie je a dúfam, že dostaneme novú šancu v prípade nadchádzajúcej správy. Ďakujem. Thank you and, uh... Ďakujeme. Pani Veržia je ďalšia. Ďakujem. Ospravedlňujem sa za to, že sa prišla o niečo neskôr. Ja som bola na stretnutí, ktoré sa týka e, situácie v Líbii. Tam nastali veľké zmeny. Chcela by som sa najskôr poďakovať spravodajcovi za stretnutie, ktoré sme absolvovali začiatkom týždňa. Dokazuje to, že predsa len sa shodujeme do veľkej miery v našej analýze situácií Verím, že sa nám podarí e, ešte celú správu obohatiť a zamerať sa na konkrétne osobitné prvky tejto tematike. Vždy sa to hovorí na začiatku procesu a potom postupne sa ukáže, že každý vlastne chce e, upozorniť na svoje obľúbené témy. Pán Engel minulý rok sa v tomto smere veľmi snažila napokon sme mali rozsiahlu správu, nebola až taká stručná. Ale to nevadí. Čo sa týka e, demokracie, právo na demokraciu, predsa len to je e, skutočný základ podľa mňa našej správy. Chcela by som vyzdvihnúť to, že spravodajca venuje jednu pasáž aj úlohe agentúry pre základné práva. Myslím, že sa to často e, zabúda spomenúť. Myslím, že je dôležité to v tejto správe uviesť. Ja osobne by som rada zdôraznila dve veci. Jednak dôsledky v oblasti základných práv v rámci boja proti terorizmu a tiež osobitne otázka ochrany údajov. Aj toto je vlastne um, téma, ktorá súvisí s rôznymi oblastiami. Týka sa to aj otázok všeobecňovania a skupovania tematiky neregulárnej migrácie a terorizmu. Všetci odborníci na tieto otázky nás neustále žiadajú, aby sa to zdôraznilo. E, možno sa medzi migrantami dostali niekoľkí teroristi na území EU, ale rozhodne to neplatí pre veľkú väčšinu Tí, ktorí sú nelegálne na našom území, neregulárni migranti. Rozhodne sa nedá vychádzať z toho, že boli automaticky všetci e, napojení na terorizmus. Čo sa týka migrácie, myslím, že by sme mali posilniť e, Mm, túto pasáž vzhľadom na to, že sa situácia v stredozemnej oblasti mení napriek e, výraznému zníženiu počtu osôb, ktoré prekračujú stredozemné more naďalej, je čoraz viac e, umrtí, žiaľ. Možno sa e, posunieme dokonca až na úplne rekordné čísla z hľadiska počtu umrtí, aj keď 10-násobne klesli počty prišielcov krajiny e, v oblasti Stredozemného mora e, zatvárajú centra, v ktorých sú e, utečenci v prvom slova zmysle. Oni vlastne sú vystavení veľkému riziku, riskujú svoje životy. Na to nás upoznajú mimovládky. A tiež sa obraciam na pani Guillaume, čo sa týka etnických štatistík to je veľmi horúca diskusná téma u nás vo Francúzsku. Mohli by sme to teda eh, tak nejako vhodnejšie sformulovať, aby to vyvolalo všetkým. Ja chápem, čo, sa chcel, čo chcela povedať pani Guillaume. Ďalej, čo sa týka diskriminácie, rasizmu a nenávisných vyjadrení, myslím, že podľa mňa by sa tam mala byť, eh, teda by sa tam mala vložiť jedna osobitná časť o diskriminácii a potom osobitná časť o rasizme a xenofóbii a nenávisných vyjadreniach, pretože diskriminácia nie vždy eh, má tento podtext um, xenofóbie, dajme tomu, nemalo by sa to zamieňať. Myslím, že si to ešte teda bude vyžadovať isté úsilie. Okrem toho tiež e, nesmieme zabúdať na to, že sa e, často znásobujú e, druhy diskriminácie, často sú obeťami práve ženy, buď ženy migrantky, ženy s postihnutím. Teda tomuto sa ešte tiež musíme povenovať. Myslím, že týmto som povedala všetko, čo som povedať chcela. Ďakujeme veľmi pekne. Pani Činiči. Grazie. <clears throat> Grazie, prezidente. Ďakujem. A ja by som sa rada poďakovala spravodajcovi za jeho eh, vynaložené úsilie v rámci tejto správy o základných právach. Za minulý rok to bolo zložitý rok. Hľadiska dodržiavania základných práv Myslím, že to eh, zdôrazňuje, aké dôležité je zaujať stanovisko z našej strany k tejto téme. Eh, aby som nadviazala na vyjadrenia kolegov, táto správa ešte stále sa musí dosť rozšíriť v rôznych eh, oblastiach, najmä čo sa týka rodovej rovnosti napríklad za minulý rok sme zaznamenali viacero veľmi znepokojivých situácií. Ďalší aspekt ktorý podľa mňa by sa mal posilniť, sa týka práva maloletých. Sú tu síce spomenuté tieto práva v kapitole o migrácii, ale podľa mňa táto téma by sa mala o mnoho viac e, rozpracovať, zdôrazniť. Ja tiež e, prispiejem prostredníctvom svojich pozmeňujúcich návrhov k tomuto. Je tu viacero aspektov, v oblasti práv maloletých, ktoré by sa mali dodržať. je tomu prístup k spravodlivosti, ochrana, ochrana na internete týchto mladých ľudí, tiež úsilie v oblasti deradikalizácie, prevencie, najmä čo sa týka detí. Myslím, že si to vyžaduje osobitnú kapitolu, aby e, to bolo aj vo výročnej správe o činnosti agentúry pre základné práva. Ja to spomeniem vo svojich pozniacích návrhoch. Pán López Aguilar. Thank you, Madam Chair. Ďakujem za slovo. Nepochybne sú ľudské práva za skladným princípom a hodnotou Európskej únie, takže správne postupujeme, keď riešime stav situácie momentálny v tejto oblasti v EÚ. A nezávisle od našich politických rozdielov a od toho, z ktorej politické skupiny pochádzame, e, toto sú princípy, ktoré všetci zdieľame, vrátane mňa. A všetko, čo tu doteraz zaznelo, je dôležité, napríklad čo sa týka ne, zachovania nerovno, rovnosti v súčasnej situácii, kedy vzrastá nerovnosť Máme tu taktiež hnutie Me Too, ktoré rastie a bráni ženské práva. A to z dobrých dôvodov, pretože po toľkých rokoch, čo sme budovali ústavne aj právne princíp rovnosti medzi muža, mužmi a ženami, sa ukazuje, že tu máme ešte nedoriešené veci. Rovnaké práva žien ako sa ukázalo v súvislosti s istambulským dohovorom a otázkou reprodukčných sexuálnych práv. Máme tu mm, stále väčší počet útokov na ženy v niektorých členských štátoch EÚ. Ale chcem taktiež na tento zoznam doplniť to, že treba bojovať proti akejkoľvek forme diskriminácie v rámci právneho štátu. Toto je treba zdôrazniť. Pretože právny štát taktiež čelí útokom v členských štátoch EÚ a čo sa týka migrácie, azylantov, predovšetkým zraniteľných osôb, tam máme opäť ženy a deti, a menšiny sú taktiež cieľom nenávistných prejavov a diskriminácie online, taktiež treba proti tomu bojovať. A potom všetky formy nerovnosti, máme tu napríklad LGBTI alebo e, ľudí s postihnutím. Takže sú to až bezprecedentné okolnosti. Ja som socialista, napríklad medzi mnou a poslancami za EKF v tomto parlamente sú veľké rozdiely, ale súhlasím s tým, čo povedala kolegyňa Helga Stevens. Ženy s postihnutím tie v podstate čelia viacerým formám diskriminácie. A toto sú všetko kroky, ktoré musia nasledovať jeden po druhom, keď chceme držať krok s bojom proti diskriminácii, ktorá hrá takú dôležitú úlohu v tejto správe o situácii v oblasti základných práv. Ďakujem za túto diskusiu. Teraz by som požiadala pána Nolana za komisiu, aby sa, alebo pani Nolan, aby sa ujala slova. Ďakujem pani predsednička komisia chce taktiež pogratulovať pánu Terry Kavrasovi k návrhu správy. Myslíme si, že tých 6 oblastí je dôležitých, tých oblastí samozrejme je veľa, čo sa týka základných práv, ale tých 6, ktoré tam on stanovil, vybral veľmi dobre. A jediná vec, ktorú by sme povedali, je to, že sa tam nespomínajú mnohé dobré veci, ktoré sme robili, keď sme bojovali proti týmto problémom. Napríklad e, naša práca, práca komisie v oblasti ženských práv, mali sme tam rôzne celoeurópske kroky, mali sme tam kolokvium, ktoré sme venovali tejto téme. Ďalej deti a migrácia, tam sa taktiež toho dialo veľa. Napríklad sme tu mali e, komunike, závery rady a taktiež sa vytvorila sieť opatrovníkov, návrh na ochranu informátorov. Takže Chceli by sme tam vidieť odvolávky na pozitívnu prácu, ktorá bola odvedená, aby sa tam nerobil len zoznam problémov, lebo to potom vyzerá tak, že nerobíme nič, pričom my toho robíme dosť. Ďakujem aj za túto diskusiu. Chcem pripomenúť, že pozmeňujúce návrhy majú lehotu 2. oktobra o 12. Takže prosím, zasielajte pozmeňujúce návrhy. A teraz prechádzame k bodu 10. Milí kolegovia, ďalším bodom je balíček ohľadom elektronických dôkazov. Máme tu dva nástroje, nariadenie a smernicu. Týka sa to špecifického nového prístupu k zhraničnému zbieraniu elektronických dôkazov. Tento nástroj bude iný než ten nástroj, ktorý momentálne vstúpil do platnosti. V roku máme tu smernicu roku 2017 ohľadom európskeho vyšetrovacieho príkazu. Táto smernica pokrýva taktiež vzájomné uznávanie vyšetrovacích opatrení. Bola schválená sú, so súhlasom všetkých politických skupín. Spravodajcom bol pán Nuno Melo. A tento nový návrh zavádza nové prvky, čo sa týka žiadosti o elektronické dôkazy vrátane mimo územného uplatňovania práva a taktiež koncepciu vzájomného uznávania. Takže už to nebude v rukách vydávajúceho orgánu, ale toto uznávanie je popísané ako v podstate spolupráca medzi poskytovateľom služieb a vydávajúceho orgánu. My musíme toto všetko zvážiť a prediskutovať. Ako prvé by som odozdala slovo komisii. Isabel Parignon a pán Schröder, alebo pani Schröder, máte slovo. Dobrý deň, volám sa Izabela Periňu, e, som vedúcov oddelenia e, v rámci DG Just. Venujem sa tejto téme. Sme veľmi radi, že vám môžeme tento návrh predložiť dnes, pretože je to téma, ktorá má veľký význam pre komisiu. Je to preto, že to reaguje na reálnu potrebu prokurátorov a z historického hľadiska Vidíme, že je vďaka tomu možné pripomenúť, aké naliehavé je prijať tieto návrhy čo najskôr. Práve po útokoch v Bataklane z 13. novembra 2015 sa ukázalo, že teda obrátila sa na nás Parížská prokuratúra, ktorá nás požiadala, aby sme našli e, taký nástroj, ktorý by umožnil získať rýchlejšie informácie, ktoré potrebovali keď sme sa stretli s eh, parížskými prokurátormi, boli tam viacerí členovia eh, kolegia, komisári vycestovali do Paríža. Stretli sme sa tam s prokurátormi, ktorí nám všetci povedali, že nástroje spolupráce v trestnej oblasti eh, fungujú len veľmi obmedzenie a že to trvá veľmi dlho. A pritom v takejto naliehovej situácii, najmä teda v prípade po teroristickom útoku, je dôležité dopracovať sa k e, informáciám čo najskôr. A preto od počiatku tento projekt podporovalo viacero krajín, potom čo Belgicko tiež žiaľ sa stalo terčom útokov e, na stanici Malbek a na letisku tiež e, aj belgici prokurátori sa na nás obrátili, žiadali nový nástroj v tejto oblasti. Teda od počiatku Viacero krajín sa zmobilizovalo, e, buď sa ich priamo alebo nepriamo týkal terorizmus, jeho hrozba a to e, s tým, že potrebujú e, veľmi rýchlo získať informácie. Išlo o poskytovateľov služieb, teda komisia v priebehu dvoch rokov absolvovala veľmi intenzívne rokovania konzultácie u odborníkov z praxe, taktiež sme sa snažili pochopiť, e, kde sú ich potreby, čo presne od nás očakávajú. Snažili sme sa tiež s nimi zvážiť, e, ktoré e, varianty by boli najreálnejšie v praxi. A dopracovali sme sa k týmto návrhom, ktoré boli schválené 17. apríla. A Daniela približí ich obsah. Good morning. Um... Dobré ráno. Takže na úvod by som chcela podať pár slov ohľadom toho, prečo sme predstavili tento návrh, aké sú problémy, ktoré sa snažíme prostredníctvom týchto dvoch návrhov vyriešiť. Takže elektronické dôkazy. To sú údaje, ktoré sú k dispozícii v elektronickej forme, ako napríklad e, rôzne elektronické odkazy alebo e-maily. Tieto dôkazy sú stále dôležitejšie pre trestné vyšetrovanie a toto sa netýka len vyšetrovania kybernetických zločinov, kde samozrejme toto sú jedny z prvkov, ktoré potrebujete, ale v prípade eh, rôznych typov trestných činov, pretože sa všetci stále viac spoliehame na takéto služby, ktoré sú nám poskytované elektronicky. Používame ich na komunikáciu, na uchovávanie údajov a páchateľa trestných činov taktiež. Takže relevantnosť elektronických dôkazov je stále významnejšia. A predovšetkým je tu ten problém, že tu máme medzinárodný kontext, kde poskytovateľia služieb, o ktorých tu hovoríme, Poznáte ich, sú to tí veľkí, ako napríklad Google, Microsoft, Facebook, Twitter a tak ďalej. A potom ďalší menší hráči. Tak títo poskytovateľia často poskytujú svoje služby zo zahraničia. A nie sú to len zahraničné spoločnosti, a taktiež sa využívajú rôzne spôsoby uchovávania údajov, takže tá krajina môže mať sídlo v jednej krajine a zatiaľ čo má datové centra v inej krajine a poskytuje služby ešte v niekoľkých ďalších krajinách. Takže toto samozrejme je preto, aby z toho profitovali e, tie spoločnosti, využívajú výhody vnútorného trhu, ale pre policajné a vyšetrovacie orgány je to problém, lebo ich kompetencie končia na štátnych hraniciach. Takže my chceme umožniť medzinárodnú spoluprácu, využiť príslušné nástroje a v mnohých prípadoch vyšetrovanie nemusí mať žiadny cezhraničný alebo medzinárodný prvok. Dám vám príklad. Môže to byť napríklad ozbrojené prepadnutie v Belgicku a všetko sa to odhralo v Belgicku. Páchatelia aj obete sú Belgičania, ale napríklad páchatelia sa dorozmievali cez Facebook a policia chce vedieť, kto je vlastníkom určitého účtu a musí o túto informáciu požiadať napríklad Írsko, pokiaľ tie informácie sú uložené alebo chované v Írsku, alebo možno aj sa musí obrátiť na Spojené štáty, aby zistila, kto je vlastníkom určitého účtu a mohla začať vyšetrovať. Takže toto je to špecifikum elektronických dôkazov a všetky ostatné nástroje, ktoré máme momentálne k dispozícii, sú také, že nezodpovedajú takéto prípadnej situácii. Elektronické dôkazy sú dôkazy, ktoré sú volatilné, dajú sa presúvať, dajú sa odstrániť, vymazať. A taktiež v priebehu vyšetrovania sa môže stať, že sa o tie informácie žiada vo viacerých fázach Najprv sa obratíte na tú osobu, potom máte napríklad otázku ohľadom toho obsahu konkrétneho. Takže je tu viacero fáz žiadania o tieto elektronické dôkazy. A pokiaľ to vždy trvá príliš dlho, tak sa nikam ďaleko nedostanete. Takže máme tu postupy vzájomného právneho uznávania, alebo vzájomná právna pomoc. Tento postup je dosť dlhý, môže vám to trvať až jeden rok, aby ste napríklad sa dopracovali k informáciám, ktoré potrebujete zo Spojených štátov. Pokiaľ hovoríme o Európe, tak to môže mm, samozrejme trvať menej, možno 10 až 20 dní, ale pokiaľ vyšetrujete, tak aj tých 10 až 20 dní môže byť problematických Ďalší mechanizmus, ktorý sme v praxi vyvinuli, je mechanizmus dobrovoľnej spolupráce, ktorý sa týka údajov netýkajúcich sa obsahu. Americkí poskytovateľia majú tu možnosť, že môžu zdieľať informácie ohľadom takýchto údajov so zahraničnými policajnými orgánmi. Táto spolupráca je tá, ktorou sa väčšinou stretneme v praxi. Momentálne dám vám len pár čísel. Myslím, že v roku 2016 štyria veľkí americkí poskytovatelia obdržali asi 120 tisíc žiadostí od členských štátov EÚ v súvislosti s elektronickými dôkazmi. A máme tu taktiež e, tisíc, mali si tu ten rok taktiež 1200 žiadostí o e, vzájomnú právnu pomoc. Problémy dobrovoľnej spolupráce sú trochu iné než v prípade EIO e alebo MLA prebieha mimo akéhokoľvek právneho rámca, takže tam nie je žiadna právna istota ani pre poskytovateľov, ani pre orgány, ktoré si nie sú isté, či tie údaje nakoniec dostanú. A nie je tam žiadna právna istota ani pre ľudí, ktorých sa tie údaje týkajú, pretože tam nie je žiadna e, presná definícia ich práv. Takže, čo navrhujeme? Takže aké sú naše návrhy, aby sme tieto problémy riešili? je to nariadenie o európskom príkaze na produkciu a zachovanie. Členský štát bude môcť využívať poskytovateľa v inom e, členskom štáte bez toho, aby sa využíval kooperačný mechanizmus e, jednotlivých členských štátov. Toto je nový prvok e, v našom návrhu a odlišuje sa od súčasného mechanizmu, ktorý sa dnes uplatňuje. Ďalej, úrady e, v inom členskom štáte sú v niektorých prípadoch zapojené do tohto konania, predovšetkým vtedy, keď by e, privilegia alebo práva iného členského štátu boli ovplyvnené alebo keď dojde k zneužívaniu právomoci alebo vtedy, keď je ohrozené využ- e, vykonávanie európskeho príkazu na produkciu. Inak sa však orgány do tohto nezapájajú, takže to neovplyvňuje tradičný spôsob fungovania. V prvom rade musíme nájsť rýchly mechanizmus a súčasný mechanizmus so svojou logikou neumožňoval znížiť lehoty do takej miery, aby prispeli k efektívnosti a k rýchlosti. A ďalej Členský štát, kde poskytovateľ služby alebo právny zástupca e, poskytovateľa služby e, sídli, nemusí mať žiadne špecifické prepojenie e, s, so skúmaním. Takže v podstate ide len o otázku jurisdikcie. Tak preto sme teda uh, nevideli odôvodnenie na to, aby bol členský štát e, zapojený do e, vyšetrovania. Ďalej sa presúvame z myšlienky e, lokalizácie dátových úložísk. Pracovali sme na tom pri návrhoch, veľa sme o tom diskutovali, mali sme aj dve expertné stretnutia, ale zhodli sme sa, že eh, umiestnenie úložiska dát nie je relevantný faktor, eh, súvisí to eh, s poskytovateľom služieb. Je to externý faktor, často je neznámy, môže byť znásobený, napríklad tieto dáta môžu byť uložené na rôznych miestach, alebo tie dáta sa môžu presúvať. Napríklad Google má taký modul, kedy sa dáta presúvajú, takže neviete, kde sa aktuálne nachádzajú. A ďalej nemusíme mať prístup k týmto dátom. Napríklad fínsky kolegovia majú e, veľké e, úložiska dát, ale nemusia mať e, k ním prístup. A preto sme ani úložiska dát nezohľadnili. Ďalej dôležitá otázka k mechanizmu, ktorý zavádzame, je, akú rolu dávame poskytovateľom služieb. Keďže ide o poskytovateľov služieb z iného členského štátu, ako sme uvádzali ako príklad. Oni udávajú príkazy v podstate z iného členského štátu a je otázka, či v tomto smere nahradzajú orgány daného štátu. Náš návrh je následovný. Nechceme, aby e, poskytovateľia služieb boli kontrolóri, musia splňať tieto podmienky vtedy iba keď dojde k zneužívaniu dát a vtedy keď mu treba zabrániť a vtedy sa môžu aj obratiť na orgány. A ďalej, e, akési zábezpeky, ktoré uvádzame, rozhodli sme sa tieto poistky do návrhu vložiť, aby sme sa ubezpečili, že rešpektujeme základné práva, e, právo na súdny e, proces, ďalej máme isté hranice, pri ktorých môže byť využívaný tento mechanizmus, konkrétne e, priestupky, konkrétne zločiny. V tomto prípade môže konať e, prokurátor alebo aj sudca pri citlivých e, dátach. Ďalej sa držíme princípu proporcionality a citlivosti údajov. Rovnako prinášame aj nápravu alebo riešenie zneužívania dát. A to už existuje v mnohých členských štátoch. A ďalej máme pripomienky, kedy dochádza ku eh, konfliktu eh, legislatívy s tretimi krajinami. Ďalej ide teda, e, ako sme už hovorili, o poskytovateľov služieb alebo právnych zástupcov poskytovateľov služieb v členských štátoch. V tomto prípade je dôležité vedieť, na koho sa obrátiť, keď potrebujeme elektronickú evidenciu a tiež musíme zohľadniť aj poskytovateľov služieb, ktorí nemusia byť prítomní v EÚ, pretože ich e, právny zástupca sa nachádza mimo EÚ. V stručnosti toto sú naše návrhy prinašala množstvo nových prvkov, ale myslíme si, že týmto spôsobom prinesieme pridanú hodnotu a podarí sa nám e, dosiahnuť vyvážený prístup. A myslím si, že prinašame množstvo dobrých návrhov a dúfame, že Libe bude s nami konštruktívne spolupracovať a samozrejme sme dostupní na akúkoľvek diskusiu a na akékoľvek otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Chcela by som dať slovo Bridget Cipos. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, a ďakujem aj komisii za to, že navrhla najnovšie, že predniesla najnovšie návrhy v tejto oblasti súvisiace s elektronickou eh, evidenciou, ako to v stručnosti nazývame aj e-evidence. Toto je zrejme prvé podujatie, kde preberáme e-evidence na Libe, ale mne už sa podarilo stretnúť s viacerými aktérmi v súvislosti uh, s týmto dokumentom, s mimovládnymi organizáciami a rôznymi zainteresovanými stranami. Mnohí z nich zdôraznili, že vítajú túto myšlienku, vítajú myšlienku jednotného nástroja. Vzhľadom na to, že elektronická evidencia bude mať čoraz väčšiu rolu v oblasti trestného práva, režim kooperácie môže slúžiť na to, aby sme prekonali existujúce problémy e, so súčasným netransparentným systémom vzájomných dohôd. Takýmto spôsobom by sme mohli urýchliť e, trestné vyšetrovanie a rozumiem, že orgány presadzujúce e, právo vyhľadávajú tieto dáta, ale obvykle ich nedostanú, pretože to trvá dlho, napríklad a potom už evidencia nie je dostupná, alebo je to preto, že poskytovateľov služieb uskladňuje dáta mimo EÚ a v tomto prípade e, sa nejedná o žiaden záujem, pretože všetky osoby, ktoré, ktorých sa to týka, e, sídlia v EÚ. Ďalej tu môžu byť problémy s fragmentovaným právnym rámcom, kedy sa e, snažia aktéry e, reagovať na požiadavky z odlišných členských štátov. Toto stretnutie však aj ukázalo, že návrhy v takej podobe, v akej sú dnes, namiesto toho, aby prinášali viac jasnosti a transparentnosti, do istej miery vytvárajú riziko právnej neistoty pre používateľov a poskytovateľov služieb, predovšetkým čo sa týka princípov základných práv. Táto právna neistota môže vážne ohroziť e, základnú logiku návrhu, ktorou je v podstate e, urýchlenie e, spolupráce v oblasti trestného práva. Ja by som teda snažila, chcela zhrnúť niekoľko pripomienok k tomuto návrhu. Toto už spomenula. Komisia vyžaduje, situácia si teda vyžaduje úplne nový režim spolupráce. kedy členský štát musí vytvoriť a zachovať eh, evidenciu na základe žiadosti iného členského štátu. A to napríklad bez dohľadu členského štátu alebo orgánov či poskytovateľov eh, služieb. Zatiaľ, čo doposiaľ išlo iba o vzájomné uznanie súdnych rozhodnutí z jedného členského štátu e, v inom členskom štáte, tento systém v podstate obchádza e, súdne orgány jednotlivých členských štátov. A napriek tomu, čo sme už prijali na európskej úrovni, definícia trestného práva, vrátanie vyšetrovania, vrátanie všetkých relevantných práv e, je v podstate v kompetencii členských štátov a preto definícia e, trestných činov, sankcií a podobne je odlišná v každom členskom štáte, čo môže byť problematické. A to preto, že následovný návrh by využíval príkaz e, súdnych orgánov jedného členského štátu, e, ktorý musí byť uznaný v druhom členskom štáte. A to by mohlo ísť aj o napríklad priestupky, ktoré sú vnímané ako trestné činy v jednom členskom štáte, ale v inom tak vnímané nie sú. Rovnako kritici spomínali, že je dôležité diskutovať aj s členským štátom, kde sídli poskytovateľ služby. Avšak čo sa týka štátnej bezpečnosti, e, zrejme by sme mali e, diskutovať nie so štátom, kde sídli poskytovateľov služieb, ale so štátom, kde sú uskladnené dáta daného používateľa Poskytovateľ služieb by mal verifikovať autenticitu požiadavok, berúc na ohľad otázku národnej bezpečnosti a iné náležitosti. Lehoto, lehota by mala byť 10 dní a pri urgentných prípadoch by malo ísť o 6 hodín. V niektorých prípadoch je to možné predovšetkým u malých poskytovateľov služieb. Je tiež dôležité spýtať sa, či chceme v oblasti trestného práva eh, rozšíriť rozhodnutia, ktoré sa týkajú aj práv na súkromie. A čo sa týka súkromia, zaujalo ma, že v návrhu nariadenia komisia prináša úplne nové kategórie údajov, ktoré sú úplne odlišné od tých, kategórií údajov, ktoré sú zavedené pri ostatných nástrojoch EÚ. A nie som si istá, či toto bude nápomocné pre vyšetrovateľov a poskytovateľov služieb. Ďalej, návrh e, uvádza nižšie Prahy pre e, dve údajne menej citlivé sady e, dát ale je otázka, či sú naozaj tieto kategórie menej citlivé. Súčasné kategórie nie sú jasne definované a čiastočne zahrňajú rovnaké definície, čo znamená, že je tu veľký priestor na interpretáciu toho, ktoré údaje patria do ktorej kategórie dát, čo samozrejme môže zdlžiť, e, predlžiť celý proces a ohroziť e, poistky, ktoré sú v návrhu uvedené. V súčasnosti procesné poistky zahrňajú napríklad právo na informáciu alebo právo na efektívnu náhradu, a, a, ale nie sú úplne garantované. A podozriví ľudia a obvinení ľudia by v tomto prípade mali mať čo najsilnejšie zábezpeky alebo poistky. Mali by byť teda chránené, aby sme týmto nástrojom neotvorili Pandorínu skrinku a aby sme nepovzbudili ďalšie štáty mimo EÚ, aby zaviedli recipročné povinnosti pre poskytovateľov služieb v rámci EÚ. A niektoré tieto jurisdikcie by napríklad nemuseli e, byť konzistentné s našimi e, e, základnými právami, dokonca môžu byť spolitizované tejto oblasti. Preto, ak chceme režim spolupráce, musíme to robiť adekvátne e, s čo najvyššími štandardami. Preto si myslím, že tento dokument si bude vyžadovať množstvo kontroly a množstvo debát a preto si rád teraz vypočujem názory e, tieňových spravodajcov. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. E, nasleduje Daniel Denton, e, tieňový spravodajca. Ďakujem veľmi pekne. Je to veľmi zaujímavý návrh, predovšetkým ako skombinujeme s e-privacy. V istom ohľade tieto návrhy e, si možno protirečia, pretože by som nemal problém dať e, svoje dáta súkromnej spoločnosti a mal by som problém dať ich vláde, pretože vláda ma môže uprostred noci vyťahneť na ulicu a napríklad ma stíhať, ale súkromná spoločnosť to nespraví. Samozrejme je to však dôležité, musíme sa tomuto problému venovať, pretože technologické firmy nie sú vždy schopné dať informácie dostatočne rýchlo, mali by to, mali by, mať na to, mali by to robiť, mali by mať na to právny základ, ale nebýva to tak, preto podporujem myšlienku tohto návrhu. Musíme však byť opatrní a musíme sa ubezpečiť, že návrh realizujeme správne. Teraz mám pripomienky k niektorým uh, uh, niektorým návrhom, teda je to príkaz eh, na poskytnutie údajov, je to, eh, keď je potrebné reagovať do 10 dní, alebo v prípade pohotovosti do 6 hodín. U niektorých spoločností je to možné, ale predstavte si, že máme nejakú mexickú platformu, eh, ktorú prevádzkujú jeden alebo dvaja ľudia. A je to niečo, čo prevádzkujú v EÚ a išli spať o 12 a následne nájdú príkaz na poskytnutie informácií a nezareagovali naň, pretože spali napríklad. Musíme si uvedomiť, že, sa tu, že tu nežiadame iba veľké spoločnosti informácie, ale aj iné spoločnosti. A aj pre veľké spoločnosti to môže byť náročné, pretože ak dostanú príkaz na poskytnutie na údajov, musia sa ubezpečiť, že je, je to správne, že je to legitímny príkaz, pretože vydávajú e, v podstate súkromné informácie. V prípade, že by to e, nebol legitímny príkaz a oni by informácie poskytli, išlo by o porušenie GDPR. Rozumiem, že hovoríme o prípade pohotovosti, o nejakých prípade núdze, ale musíme vytvoriť úplne jasný rámec na to, kedy môžu byť tieto informácie poskytnuté. Ďalej, kategórie dát a spomínané 4 kategórie. vám sa trošku e, predstaví e, Prahu pre e, prístup k dátam a uskladňovaní prach pre uskladňovanie dát. Kedy budú tieto nástroje využívané. Bude, budú to vraždy, zneužívanie detí, terorizmus, ale napríklad v Spojenom kráľovstve e, niekedy boli takéto zákony zneužívané na to, že e, občania e, umiestnili svoje koše na ulicu nesprávny deň. Musíme teda určiť limity alebo prahy pre všetky prvky dát. Nemali by sme teda vynechať žiadnu kategóriu. Preto ma zaujímalo, prečo nebol zavedený prach pre prístup k dátam. Ďalšie výzvy, na ktoré e, sa chcem pozrieť, sú napríklad dopady dopady mimo EÚ, napríklad ak máme platformu v tretej krajine a tá má poskytnúť uh, údaje, ale v podstate musia rešpektovať zákony EÚ, ale možno by tak porušili vnútroštátne zákony a teda sú v akomsi právnom limbu, pretože nevedia, čo majú urobiť. Samozrejme, mohol by som priniesť ešte ďalšie otázky a mohli by sme diskutovať ďalej. Rozumiem, eh, čo chceme dosiahnuť, ale musíme postup, postupovať opatrne. Ďakujem. Ďakujeme. Sophie Infeld. Ďakujem. Pani predsedajúca, nebudem opakovať eh, to, čo už spomenula kolegyňa Sipel a pán Dalton. Ja totiž eh, takmer so všetkým, čo povedali, súhlasím. Ja mám eh, k tomuto veľké otázky, ale tiež mám veľké otázky k tomuto, prečo sa týmto vôbec zaoberáme. Máme predsa existujúce nástroje, MRC nefungujú veľmi dobre, aspoň eh, také máme signály, teda nebolo by vhodný prvým krokom snažiť sa napraviť eh, tie nedostatky v týchto nástrojoch zatiaľ ďalej. Po druhé, ak teda za každým eh, komisia navrhuje nové opatrenia, ktoré nabúravajú práva občanov a tým sa vlastne oslabuje postavenie občanov a v tomto prípade to vidíme opäť. Za každým, keď teda komisia navrhuje tzv. represívne opatrenie, mali by e, zároveň navrhnúť opatrenie na posilnenie právnej ochrany občanov, pretože máme smernicu o ochrane údajov, e, tzv. policajná smernica zatiaľ teda platí, že väčšina členských štátov ju neimplementovala, teda nebol by toto vhodný prvý krok pre komisiu, nemala by toto byť komisia vnímať ako prioritu. Je to nevyhnuté na výmenu informácií. To, že sa to neimplementovalo správne, je predsa prekážka a vo výmene informácií. Ale po druhé, to je iba smernica. Tým sa teda oslabuje pozície občanov, najmä ak by sa to takto nastavilo. Občan by sa nemohol absolútne nejako brániť. Okrem toho je s tým e, spojená istá logika, najmä ak by sme harmonizovali pravidla ochrany v celej EÚ, pochopila by som, e, prečo by všetky policajné zložky, súdnictvo, taktiež e, spravodajské súdy mali priamy prístup, ale musí sa to harmonizovať aj na úrovni práv, občanských práv. Zatiaľ to ešte neexistuje a ďalej Vieme, a to zrejme podporíte aj vy, pani predsedajúca, že sú krajiny, v ktorých sú veľké otázniky o nezávislosti súdnictva. Pred niekoľkými týždňami napríklad sme zaznamenali, že žena, ktorá zastupuje mimovládku, ktorá je veľmi kritická na adresu polskej vlády, bola a vlastne um, vykázaná zo šekenského priestoru z rôznych uh, pokutných dôvodov, eh, či pokutným eh, obvineniam. Teda vidíme, aké páky má súdnictvo manipulovať veci. Naozaj teda musíme presadiť eh, úplne um, nepriestrelné formy ochrany občanov. Neustále sa systém sprísňuje a to na úkor ochrany občanov. A ešte posledná, pardon, ešte dve posledné oznám, poznámky, čo sa týka um, prílišného dosahu e, jurisdikcií. Tomuto sa už venoval čiastočne pán Dalton. Myslím, že sú tu rozdiely medzi e, systémom v USA a tu v Európe. Tu ktokoľvek to je v EÚ má rovnaké práva, zatiaľ čo my nemáme tie isté e, formy právnej ochrany Spojených štátov amerických. Naozaj by ma zaujímalo, ale viem, že na to neodpoviete. Je to politická otázka. Všimli sme si, že komisia podporila prípad Microsoft e, priateľským listom. Vtedy e, sa hovorilo, že to bolo vykalkulované, pretože chceli vytvoriť priestor pre elektronické dôkazy a čuduj sa svete, elektronické dôkazy prišli a to nie je prvý takýto príklad. My vlastne len kopírujeme USA, vlastne nám prikazujú, čo by sme mali urobiť. Ja si myslím, že to malo prebehnúť úplne naopak. Najskôr eh, sa mala viesť verejná politická diskusia tu v Európskom parlamente a potom sa mali predložiť legislatívne návrhy. Naozaj už ma unavuje, že mi niekto diktuje z mimo Európskej únie, aké by mali byť naše bezpečnostné pravidlá, najmä eh, keď ide v tomto prípade o internú bezpečnosť. Možno komisia by mohla byť o niečo viac eh, nezávislá, nemala by byť len nejakým takým poslíčkom vlády inej krajiny. Keďže sa blížime k voľbám, ešte posledná poznámka. Na budúci rok nás čaká nová komisia. Možno ktokoľvek už bude novým predsedom komisie, mal by zvážiť tiež vytvorenie oddeleného portfólia pre komisára, ktorý bude mať na starosti len ochranu údajov a ochranu súkromia. Tento komisár by mal horizontálne portfólio a ktoré by sa snažilo to, že akékoľvek návrhy, ktoré komisia predloží, sa budú preverovať e, cez prízmu ochrany súkromia a ochrany údajov. Vzhľadom na význam e, e, využívania osobných údajov, podľa mňa by to bolo na mieste. Vidíme, že komisia je úplne, ale úplne um, hluchá k všetkým odporúčaniam expertov vrátane DPS. Úplne ich ignoruje. Možno teda by sme potrebovali niekoho, kto by mal politickú váhu európskeho komisára, ktorý by dohliadal na to, aby všetky návrhy boli preverené z tohto hľadiska. Ďakujeme. Cornelia Ernst je ďalšia. Ďakujem. Ja som zdôraznila, že naša skupina je konštruktívna nedávno a to naďalej platí. Ja by som sa postavila na úvod na stranu nemeckých právnikov, ktorí tvrdia, že majú isté pochopenie, pretože je snaha veci trošku urýchliť, skrátiť konania. To je pochopiteľné v istom zmysle, ale e, ďalšia otázka, ktorá s tým súvisí, e, to sa týka ďalších nástrojov. Máme predsa vyšetrovací príkaz a chcem sa preto opýtať komisie, aké hodnotenie prebehli zatiaľ, že naozaj je takáto naliehavá potreba vypracovať takúto smernicu, ktorú predkladá komisia teraz. Čo sa teda presne vyhodnotilo, koho ste konzultovali, odkiaľ ste vycítili e, tú akútnu naliehavú potrebu niečo také predkladať. To je teda prvá otázka a ďalej. Teda ešte predtým, než niečo nové vznikne, mali by sme si položiť otázku, či to, čo máme, e, funguje dobre, čiastočne dobré, vôbec nie. To by sa malo podľa mňa zanalizovať. Zatiaľ sa ešte len čaká na odpoveď. Možno by ste sa k tomu mohli vyjadriť. To je prvá vec, ďalej druhá vec a už sa to rozbieha. Poskytovateľe služieb, teda tá tretia strana. To naozaj mi spôsobuje bolesti zubov, pretože e, neviem presne, ako by to malo v praxi fungovať. E, dosť veľká zodpovednosť e, je s tým spojená. Ja keď sa pozriem, dajme tomu na chlapcov a devčatá z Google, aj partnerov vieme, že sú tu predkladateľa žiadosti, u ktorých sa opakujú neustále tie isté problémy, ktoré sa nám nedarí riešiť. Preto sa aj v tomto smere chcem opýtať komisie, či toto riešenie, ktoré navrhuje komisia, sa aj nejako preverilo. Teda, že sa zodpovednosť, o ktorej sa tu hovorí, vlastne presúva na niekoho iného. Je to podľa vás naozaj správne? Myslíte si, že to dokážu splniť? To, čo sa tu od nich očakáva, to by ma naozaj zaujímalo a tie rozličné právne systémy, to je ďalšia vec. V našej drahej Európskej únii niekedy s tým máme problémy, keď sa pozrieme do Polska či do Maďarska. Jednoducho vidíme, že sa tam vybavujú hlasy, že Puigdemont sa nemal vydať. Sú tu teda dosť veľké odlišnosti podľa aj politického zafarbenia. Teda sú tu takéto odlišné právne systémy, právne výklady a aj to mi spôsobuje dosť eh, veľa šedivých hlasov. Sú tu takéto eh, odlišnosti. Vy tvrdíte, že to nebude problémové, napriek tomu, že sú také odlišnosti v právnych systémoch členských štátov vo vnímaní eh, pravidiel legislatívnych noriem medzi krajinami a ďalej. Záruky v konaniach, to je relevantné z pohľadu ochrany údajov. Máme smernice, ktoré by sa mali presediť v praxi. Zatiaľ nikto nevie, ako by to malo fungovať. Pričom podľa mňa je najpalčivejšia otázka, či, a to sa obracem tiež na komisiu opäť, či naozaj si myslí, že by sa to mohli kontrolovať v praxi, kto e, by bol tým poverený, kto by sa tomu venoval. To je pre mňa zatiaľ úplne nepochopiteľné. A preto podľa mňa sa musíme k tomu stavať skepticky. Vždy, keď niečo zavádzame, takto jednoducho vznikne už navždy a preto by sme mali preveriť, nakoľko sa veci musia zmeniť a či toto je vhodný nástroj. A tým som vlastne už vyčerpala všetky otázky, ktoré som chcela položiť. Ďakujeme. To bol posledný rečník za parlament, predtým ako dám slovo opäť Birgit. Chcem sa obrátiť na komisiu, či by chcela zareagovať na otázky. Yes, thank you very much, Chair. I, I don't... Ďakujem. Nebudem reagovať na všetky otázky, ktoré tu zazneli, možno len na niektoré. Navrhujeme tento nový mechanizmus ja som eh, dosť eh, zdlhavo sa snažila vysvetliť na úvod, že problémy sa vyskytujú v spolupráci. To, že je niečo ošetrené právnym rámcom, neznamená, že orgány činné v trestnom konaní získavajú represívne právomoci najvyššie. Nie, nie. Vzniká právny rámec, ktorý bude obsahovať eh, práva aj pre ľudí, ktorých sa to týka. Teda je to aj príležitosť chrániť Rozhodne to nie je jednostranný represívny nástroj, s tým nesúhlasím. Isté, že veľmi radi budeme spolupracovať s vami e, ďalej. Môžeme si ešte možno ujednotiť, e, ako presne by mali byť nastavené tieto práva. V každom prípade nesmieme zabúdať, že situácia v súčasnosti nie je taká, že sú všetky tieto práva zaručené. Teda podľa mňa je to aj príležitosť, ako chrániť občanov, ktorých e, sa týkajú vyšetrovania, podobne tiež by sme nemali zabúdať, že tu ide o obete. Vždy hovoríme o podozrivých, o vyšetrovaní eh, pachateľov, ale nesmieme zabúdať, že vždy sú v hre aj obete. Ani toto by sme nemali teda strácať zo zreteľa. Ďalej otázka hodnotenia. To práve vstúpilo do platnosti pred rokom. Teraz eh, sa to začína uplatňovať v praxi. Eh, zatiaľ ešte nie je dátum na presné hodnotenie. V každom prípade máme eh, skúsenosti s postupom MNA, tiež poznáme mechanizmus súdnej spolupráce s iných nástrojov, ktorými sme sa zaoberali, napríklad Európsky zatýkač. Všetci poznáme časový rámec v tomto smere a tiež eh, ak začneme zlepšovať eh, aktuálne existujúce nástroje, nie vždy eh, dajme tomu tretie krajiny, ako napríklad USA, majú ochotu investovať veľké úsilie a zdroje do mechanizmu MLA. A tiež e, napísali členským štátom priamo, aby uprednostnili dobrovoľnú spoluprácu priamo, aby sa dali do kontaktu s podskytovateľmi služieb, e, nie s nimi. E, teda nebola tu takáto ochota. Sú tu teda isté obmedzenia, isté mantinely, ktorých sa pohybujeme, preto sme uprednostnili tento nový návrh. Vychádzali sme z niečoho, čo už teda existuje, teda dobrovoľná spolupráca. Ďalej dátové kategórie, časový rámec. To môžeme ešte prejednať ďalej rozlíšenie medzi prístupovými dátami, e, ďalej je dátami na požiadanie, predplatenými dátami a ďalej obsahovými dátami. Aj tu sa vychádza z judikatúry súdneho dvora. My sme nevymysleli úplne nové kategórie dát. Jediné, čo je nové, sú prístupové údaje. Musíme e, podrobne vysvetliť, prečo sme to urobili, musíme preskúmať tieto definície, ale ešte stále platí jasné rozlíšenie a je na úrovni súdu medzi predplatenými dátami a transakčnými a obsahovými dátami. Podľa nás e, je to odôvodnené aj rozlišovať. E, tieto e, údajné, úvodné dáta sú potrebné na začiatku vyšetrovania. Musíme zistiť, kto e, je za ktorým účtom, kto je pravidelným odberateľom, ktorých informácií potom obsahové dáta. To je zase v iných fázach vyšetrovania relevantné. Tieto elektronické dôkazy sú relevantné vo všetkých priestupoch nie ide len o závažnú trestnú činnosť, organizovaný zločin, terorizmus. Je to relevantné vo všetkých vyšetrovaniach, kde je riziko beztrestnosti v prípade, že orgány činné v trestnom konaní nemajú možnosť sa k, týmto, k týmto dátam vôbec dostať. My sme nenavrhli zaviesť prahové hodnoty pre e, tieto druhy dát. A ďalej úloha poskytovateľov e, služieb aj to je e, dosť palčivá otázka v našom návrhu. Uznávame, že je rozdiel medzi malými, e, strednými podnikmi a veľkými hráčmi. Veľká väčšina žiadostí zatiaľ sa týka veľkých firiem. Oni sú schopné spracúvať tieto žiadosti. Tiež majú množstvo právnikov, ktorí e, vykonávajú tieto právne kontroly. V prípade menších firiem to je samozrejme úplne iná situácia. Nechceme ich však e, nejako e, poverovať e, príliš veľkou zodpovednosťou. Chceme to držať v rozumnej úrovni. Nežiadame, aby overovali každú jednu žiadosť, ktorú dostanú. Žiadame len, aby informovali orgány v prípade, že ste odhalia niečo, čo nefunguje Samozrejme, zodpovednosť je na úrovni eh, verejného orgánu vždy, nie na úrovni poskytovateľa služieb. Eh, to je všetko. Uh, thank you. Uh, I would like to ask uh, Austrian presidency, would you like to give short intervention? One, two minutes. Ďakujem, takže ešte prosím krátky, krátke vystúpenie, dve minúty. Ďakujem. Len stručne predsedníctvo rady už pracuje, už v rámci pracovnej skupiny diskutujeme o tomto spise. Včera aj dnes sú schôdze. Mnohé otázky, ktoré tu dnes zazneli zo strany poslancov Európskeho parlamentu, taktiež zazneli zo strany niektorých členských štátov na rade. Avšak vidíme, že táto téma je veľmi dôležitá a je to veľmi dôležitý spis a chceme zaručiť, že budeme rýchlo postupovať. A to je všetko, čo teraz môžem povedať. No a samozrejme, keďže je to veľmi dôležitý spis, tak sa budeme snažiť pred koncom roka dosiahnuť všeobecný prístup. A sú tam mnohé praktické aspekty, ktoré je treba riešiť. Takže uvidíme, ako to pôjde v priebehu nadchádzajúcich pár mesiacov. Ďakujem. Ďakujeme, Birgit. Chcela by si to krátko zhrnúť. Ďakujem, ďakujem všetkým tým spravodajcom, ktorí poskytli také úvodné stanoviská. Bohužiaľ, sme si nemohli vypočuť všetky politické skupiny a tým pádom budúci týždeň bude veľmi zaujímavá schôdza s tenými spravodajcami kde si vypočujeme všetky názory. Čo sa týka Európskeho vyšetrovacieho príkazu, o ktorom hovorila komisia, mali by sme sa zamyslieť nad tým, či je vždy dobrý nápad prichádza s novými opatreniami, pričom tie predchádzajúce opatrenia ešte len teraz vošli do platnosti a nemáme s nimi ešte veľa skúseností. A či by sme mali tlačiť na členské štáty s implementáciou. Bolo dobré tu dnes si vypočuť, že všetci sú pripravení pracovať na tomto spise, že budeme zodpovedne a ochotne diskutovať a spolupracovať, aby sme mohli tam vyriešiť tie nedostatky, ktoré tam naďalej pretrvávajú. A tento parlament so všetkými rôznymi politickými skupinami a názormi tento parlament pracuje na všetkých spisoch, má stanovisko vzhľadom na všetky spisy, ale je to rada, ktorá nadalej nemá žiadne rozhodnutia. Myslím si, že neuveriteľné, že rada niektoré veci blokuje, zatiaľ čo my tu pracujeme a my sme ochotní pracovať aj na tomto spise, ale ja osobne by som chcela požiadať radu, aby naďalej pracovala na všetkých nedokončených spisoch, ktoré už sú z rôznych dôvodov dlho na rade zablokované a teším sa na názory všetkých tieňových spravodajcov. Uvidíme, ako zorganizujeme diskusie s rôznymi expertami na rôznych úrovniach, aby sme doriešili tie problémy, ktoré tam naďalej pretrvávajú. Ďakujeme. Ďakujem aj rade. A ďakujem všetkým za účasť na našej schôdzi. Uvidíme sa po obede o pol tretej.